tu na začiatku hostí, takže teraz využijem túto príležitosť. Obdržali ste kalendár rokovaní na stretnutí na e, tento rok spoločne s návrhom programu. A viete, že výbor ITRE má e, plný jazykový režim vo svojom, pre svoju prácu k dispozícii. Ak výbor je bez, dokument, e, bez papierový, takže e, dokumenty sú k dispozícii len online. Chcela by som sa tiež poďakovať sekretariatu aj oddeleniu politik za pripravenie eh, privítacieho balíčka, ktoré ste obdržali minulý týždeň. Bolo to veľmi zaujímavé a pozýval všetky, aby ste sa z jeho obznámili s jeho obsahom. Je to k dispozícii aj vo viacerých jazykoch, aj tiež si to môžete stiahnuť v elektronickej podobe z website eh, ITRE, webovej stránky ITRE. Väčšinou takéto schôdze ako aj dnešná sú vysielané na internete a je k dispozícii dnes 21 jazykov, ktoré sa tlmočia. Ďalej máte aj zápisnicu z 10. júna. Ak nie sú žiadne námietky do konca dnešnej schôdze, tak bude tento zápisnica považovaná za schválenú. Ďalší bod programu je Všeobecný rozpočet Európskej únie pre finančný rok 2020, všetky časti. A ako bolo dohodnuté s koordinátormi na poslednej schôdzi, ja som predkladateľom stanoviska a mala by som vás o tomto informovať niekoľkými slovami a to urobím práve teraz. Takže komisia predložila svoj návrh rozpočtu na 2020 začiatkom júna navrhla, aby sa zvýšili záväzky v, e, v okruhu 1A, čo je naša aktivita, o 5,5 a platobné prostriedky o 7,7 Avšak komisia je pod hranicou stropu pre okruh 1A a konkrétne 474,6 milióna ešte chýba do stropu, čiže komisia už je pod stropom. A potom bolo 10. Júra, júla sme sa stretnutli a rada sa dohodla na svojom stretnutí a ešte znížili e, prostriedky pre 1A o ďalších 747,4 milióna. A, takže rada ďalej to znižila návrh komisie. Takže môjmu návrhu stanoviska by som chcela navrhnúť, aby sme použili celú maržu, ktorá je k dispozícii v okruhu 1a, využiť nástroj flexibility, ako aj nové ustanovenia vo finančnom nariadení, čo umožňuje opätovne využiť zaviazané fondy v oblasti výskumu, lebo flexibilita je k dispozícii len pre oblasť výskumu a navrhujem, aby sme využili tento nástroj. To neznamená, že celá marža bude musieť byť využitá pre programy, e, pretože, ktoré my hovoríme, alebo sú tu aj rôzne iné projekty, ako politiky, ako je vzdelávanie a podobne. Tie sú tiež dôležité a budeme zrejme potom musieť dosiahnuť určitý kompromis medzi jednotlivými oblastiami politik. Ja Navrhujem takýto postup, pretože 2020 je posledný rok pred novým uh, Eh, viadočným finančným rámcom a je to treba vidieť ako určité premostenie k, na ďalšiemu VFR. A zo skúsenosti vieme, že v novom programe viacročnom sa väčšinou začína pomaly. Preto je veľmi dôležité, aby sme mohli využiť všetky zdroje, ktoré máme zo súčasného programu hneď v najbližšom roku do maximálnej možnej miery. Takže okrem toho existujú dva dôležité programy Horizon 2020 a Kozme. No, tie už boli popísané. Tiež aj CEF program, teda Spájeme Európu. Tieto programy by mohli kľudne pohltiť viac prostriedkov absorbovať viac prostriedkov. Ja teda hovorím o tých škrtoch, ktoré urobila rada. Tie sa hlavne týkajú spoločnej e, strategického rámca pre obnovu a inovácie. To bolo 197 miliónov minus. E, z nich alebo 429 e, miliónov je na Horizon a Connecting Europe Facility 197 miliónov a z toho 169 miliónov sa týkalo dopravy a 28 miliónov informačných technológií. EFSA minus 90 miliónov a schopnosť podnikov a malých a stredných podnikov, teda Kozme, škrt bol 20 miliónov. Takže ja by som chcela zdôrazniť, aj našim novým kolegom vždy je toto to isté, že e, počujete toto od rady, že aké dôležité je výskum, ale keď už e, nám treba tam peniaze, tak rada e, nie je ochotná držať sa z týchto priorít, ale škrtá fondy, ktoré navrhuje komisia. Takže pre nás to nie je akceptovateľné, preto predložíme pozmeňujúce návrhy, aby sa všetky tieto škrty neakceptovali. Ďalej, pokiaľ ide o agentúry, ktoré sú v našej zodpovednosti, tie hrajú dôležitú úlohu pri implementovaní politík, na ktorých sme sa dohodli v parlamente a preto musia obdržať príslušné peniaze, ako aj pracovníkov, aby mohli plniť svoje úlohy, ktoré od nich chceme a stále viac z toho je každoročne, pretože my pripravujeme stále viac politík a agentúry musia robiť viac a tiež e, nesmieme zabúdať, že im musíme poskytnúť príslušné prostriedky, aby mohli najať expertov a rozvíjať tieto a pracovať na týchto úlohách. Čiže ak konkrétne hovoríme o ACER, agentúre ACER, to je agentúra v oblasti energie. Táto bola podfinancovaná už dlhé roky a cez legislatívu, ktorá bola prijatá v minulej legislatívnom období, bude mať agentúra viac úloh. Takže je podstatné, aby sme zvýšili počet pracovníkov aj prostriedky pre ACR počas tohto rozpočtového postupu. Takže ja takisto predložím niekoľko pozmeňujúcich návrhov k zvýšeniu rozpočtových eh, riadkov, ktoré navrhuje komisia. A tiež aj pokiaľ ide o priority nášho výboru, ako napríklad Horizon a CEF a Energy. Takže toto bola doterajšia moja, moja práca. Teším sa aj na vaše pozvoňujúce návrhy a som si istá, že sa nám podarí dosiahnuť na dobrom balíčku vo výbore ITRE, aby sme z toho prínos eh, priemysel občania a veda výskum. Nezabúdajte, že sú dva termíny na predkladanie pozvoňujúcich návrhov. Jeden je zajtra, 24 pre rozpočtové pozvoňujúce návrhy, tie, čo sa týkajú peňazí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 Takže toto bola moja stručná prezentácia. Som ochotná vám zodpovedať nejaké otázky, ak máte, alebo vypočujem si vaše návrhy, o ktorých som si istá, že máte nejaké. Takže kto sa hlási? Prvá vás pani Spiraky. Ešte raz ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcela povedať len toľko, že vy ste nám prezentovali, odprezentovali veľmi e, dôklad, úplnostný návrh správy. Ja by som chcela len vyjadriť niekoľko bodov. Prvá vec, ktorá sa týka prepisovanie takýchto programov, ako je Horizon 2020 a Kosme. Ja sa teším, že chcete zvýšiť e, rozpočet, ale čo treba podporiť a nesmieme to podceniť alebo podfinancovať, musíme podporiť univerzity a naše výskumné e, inštitúcie, pokiaľ ide o plnú podporu e, agentúr, ako je Enisa, ja by som chcela povedať, osobitne v prípade Enisy, ktorá hrá veľmi dôležitú úlohu v e, novej kompetencií, tam je tiež e, potrebné dostatočné financovanie. Chcela by som ešte zdôrazniť, že nielen potrebujeme ďalšie fondy, aby sme urýchlili vývoj čistých technológií, aby sme splnili záväzky únie v rámci Parížskej dohody, ale tiež musíme ich doplňať financovaním pre e, veľké náklady, ktoré majú regióny s prechodom ekonomiky na nízkouhlíkové a to musíme zohľadniť v našom výbore, pretože my sme výbor ITRE a pani von der Leyen už spomínala takéto osobitné financovanie pre tie regióny, ktoré budú prechádzať od e, uhlia aby nezostali bez financovania. A napokon by som chcela zdôrazniť, vy ste hovorili o e, Connecting Europe Facility, um, a ďalšiu úlohu, ktoré Ďakujem vám veľmi pekne za to, že chcete podporiť tie aktivity, ktoré podporujú e, boj proti zmene klímy. Ďakujem pekne, pán Gajer. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja sa tiež teším na spoluprácu s vami. Na, ja som steňovým spravodajcom frakcie sociálnych demokratov pre túto tému a v podstate ja som už mal aj svoje členstvo vo výbore pre rozpočet ukončil, aby som teda mohol teda stvoriť legislatívu, ale ja si myslím, že mohli by sme naozaj dobre spolupracovať e, na tvorbe legislatívy, a k tomu potrebujeme samozrejme veľmi dobrý rozpočet a to robím veľmi rád. E, vy ste už hovorili o škrtoch, to rada vždy rada robí. A tu treba tiež ešte na to poukázať, že aj komisia so svojím e, nasadzením tých 476,6 miliónov je naďalej pod stropom, tak ako to bolo ešte vo viadočnom finančnom rámci, a my, takže my by sme to ešte mohli troška posunúť na vrch, tam, kde, my, kde máme my priority, to rada sa to nemusí e, páčiť, ale nie, nie, sme tu, nie je to tu len pre e, radosť. Takisto čo mi trošku je, príde ako zvláštne, je, že to, čo sa týka tých programov, ktoré majú význam a ktoré sú dôležité, e, pre nás e, tie vždy rada škrta, ako to je stále Connecting Euro Facility alebo Horizon, e, o to sme už počuli. Ja to z mojej strane plný podporujem Takže ja by som bol za to, aby sme sa teda držali návrhu komisie. A ešte takisto predložím niekoľko pozmaňujúcich návrhov. V minulom legislatívnom období sme vlastne v rozpočtovom konaní um, tie, tie, ktoré boli peniaze urč- krátené a boli pre strategické investície, tie vlastne sa vždy ako keby ehm, uplatňovali tie pôvodné hodnoty, ktoré boli. A Európsky parlament vlastne ten, e, tento nový nástroj využíva, teda ten, to finančné nariadenie FC, ale to si vyžaduje samozrejme aj, aby boli k dispozícii nové peniaze alebo čerstvé peniaze, ktoré musia poskytnúť aj členské štáty. A túto líniu ja by som rád chcel, aby sme to nepokračovali teda. A sme sa už aj na tom zhodli, že sú jednoducho potrebné dostatočné prostriedky, aj dostatočný personál pre tieto jednotlivé agentúry. Už GSA, ESA, ENISA, počuli sme o týchto agentúrach, Európsky inštitút pre technológiu, tiež má svoje požiadavky, tie musia, poviem, povinnosti, musia fungovať, ale vždy sa ocitáme v situácii, sa nám to stále vracia, kedy komisia nie je celkom ochotná poskytnúť dostatok peňazí pre tieto agentúry. Ja som už sa zvykol vo výbore pre rozpočet eh, aj na to, že eh, naprávame eh, to, čo navrhla komisia, ale skôr sa vraciame k tým číslam, ktoré samotné agentúry navrhli a tu si myslím, že tu sa komisia správa veľmi nespravodlivo k týmto agentúram pri týmito škrtmi. No ja by som potom navrhol aj niektoré z, e, zmeny čísel, ktoré pokiaľ ide o trvalú udržateľnosť a inkluzívnu spoločnosť, aby sa tieto prostriedky navýšili. To by boli priority naš, mojej politickej frakcie. Ďakujem. Very well. Thank you very much. Eh, um, pani Dlabajová, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som predsedničkou tejto skupiny a pracovala som s rozpočtom dlhú, dlhú dobu, aj keď z inej perspektívy. Ja sa dívam na rozpočtovú kontrolu z hľadiska efektívnosti vynakladania prostriedkov, takže to bude sa navzájom doplňať. Moja politická skupina si myslí, že ambiciozná úroveň e, výdavkov e, výskum a inovácie je základná podmienka pre e, trvalodateľný rozvoj a plnenie z e, cieľov zmeny klímy, takže my sme za to, aby sme mali viacej výdavkov v 1A a sme tiež za to, aby sa e, plány na zelenú technológie a inovácie v tejto oblasti boli ešte flexibilnejšie. A tiež sa tu mali uplatnené potom nástroje flexibility, ktoré by sme mali využiť plnej plnej miere. A tiež zároveň, ako už bolo povedané, je podstatné, aby agentúry boli financované príslušným vhodným spôsobom. Nemôžeme na nich eh, hádzať nové zodpovednosti, keď im neposkytneme dostatok zdrojov pre efektívne fungovanie. Čo je pri osobitným prípadom agentúry ACER. Za chvíľku si to vypočujeme. A v neposlednom rade Chcela by som dôrazniť, že nové iniciatívy by nemali štandardne byť financované na úkor existujúcich programov. Takže musíme v tomto byť veľmi opatrní. No, ďakujem za návrh tohto stanoviska a teším sa na spoluprácu s vami aj v tomto. Ďakujem pekne. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. Pán minister, ďakujem pekne prezentácia je dobrým základom pre túto diskusiu. Iba chcem povedať eh, to, že eh, tie náklady, ktoré súvisia eh, s klimatickými otázkami, tie nie sú úplne dostatočne tam v tom návrhu rozpočtu zahrnuté, alebo nie primerane. A celkovo klíma bola 26% e, e, v tom 7-ročnom e, pláne, malo by to byť 35%, takže stále tam je ešte veľká medzera a naozaj treba pri financovaní aj výskumu pozrieť sa na to aj z pohľadu klimatického financovania. Ďakujem. Madame Toja. Pani Toja, nech sa páči. Grazie, presidente. Ehm, non... Ďakujem pekne. Ja som sa venovala trochu eh, jednej inej téme, takže som nepočula žiaľ celú prezentáciu, ale s tým, čo povedal pán Gajer, s tým súhlasím, aj nakoniec iní kolegovia a myslím si, že nie je možné akceptovať od tohto výboru, že bude dochádzať k zníženiu škrty pokiaľ ide o položky, kde všetci vrátane rady hovoria, že ide o priority, mm, to nevychádza. Keď je teraz priorita, tak by to malo byť aj primerane financované. Inak to nedáva zmysel. Treba mm, tie finančné ostatky nejakým spôsobom doplniť. Ďalšia vec sa týka Horizontu, ale takisto aj programu COSME. Potrebujeme primerané objemy všetky malé a stredné podniky, vždy o nich hovoríme, ako ich treba podporovať, aby boli skôr medzinárodné, je tu otázka digitalizácie, otázka prispôsobovania sa novým e, nariadeniam e, a tak ďalej. Proste, aby boli odolné voči budúcnosti. Toto vždy sa hovorí, ale treba to aj naozaj dosiahnuť, aby tie sumy sedeli, aby tie objemy sedeli. A tomu tak ešte zatiaľ nie. Mali by sme teda trvať na tých pôvodných návrhoch. A potom pokiaľ ide o agentúry. Myslím, že niektoré z týchto agentúr potrebujú primerané hm, primerané nejakú podporu, pokiaľ ide o zamestnanecké e, zdroje, ale možno nie všetky. Napríklad ESA, tam e, im potrebujeme dať e, ďalšie zručnosti, ďalšie právomoci, hm, aj sa tomu venujeme, venujeme, ale oni potrebujú aj primárne počet zamestnancov, aby tieto nové úlohy vedeli vykonávať, ale potom sú možno aj iné agentúry, ktoré už možno takéto, takúto najvyššie podporu nebudú podpor, e, potrebovať. Takže treba naozaj e, konať podľa toho, aké sú e, potreby jednotlivých agentúr a reálne na ne reagovať diferencovaným spôsobom, nie rovnako pre všetkých. Hlavná vec je, že ambície, ktoré máme, tie treba aj reálne potom podporiť prostredníctvom reálnych financí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej pán Tenant. Thank you, Madam Chair. Um, first of all, we need to... Ďakujem pekne. Poprvé treba e, si uvedomiť, že rada chce škrtať, komisia má malo peňazí, ale parlament chce viac peňazí. Tento výbor sa vôbec e, nepokúsil ani len o nejakú základnú fiskálnu zodpovednosť. Popierame realitu, tvárime sa, že nevidíme reálne obmedzenia a navyše jeden z hlavných prispievateľov do európskeho rozpočtu odchádza, to sa tiež tvárime, že neexistuje. Tu sa e, požaduje 470 miliónov eur e, navyše a akékoľvek škrty, škrty sa odmietajú. To iba tu na tomto výbore. Ale sú to vaši občania, ktorí budú musieť tieto všetky veci zaplatiť, nie moji. Pokiaľ chcete, aby vás ľudia vôbec ako tak brali vážne, treba najprv akceptovať realitu, ktorá vám hladí do očí. Ďakujem pekne. Pani Karvajo. Ďakujem pekne, chcem iba povedať, že plne podporujeme tú prácu, ktorú vy ste vykonali, aj návrh stanoviska, ktoré ste predložili. Podporujeme aj zmenu alebo zrušenie tých škrtov. Vieme, že táto téma je veľmi dôležitá pre ekonomický, pre prosperitu, pre ekonomický rast, pre kvalitné životy našich občanov a sú tu viaceré body, ktoré chcem zdôrazniť. Poprvé, hovoríte tu o tom, že Horizon 2020, že má príliš ehm, vysokú účasť, že tam je účasť vlastne všetkých členských štátov, ale najmä niektorých, napríklad eh, eh, kolega, ktorý teraz eh, spomínal pred chvíľou, tak jeho krajina má veľkú účasť na Horizon 2020 a takisto aj pokiaľ ide o Kozme. A to, čo by som chcel ja zdôrazniť, je vec, ktorá tiež súvisí s používaním možnej flexibility, alebo teda využitím všetkej možnej flexibility vy hovoríte, že e, tie financie sa vynakladajú v prvom rade na výskum a je veľmi dôležité, aby sme hovorili o tejto možnosti a takisto aj o zavádzaní nových čistých technológií a samozrejme aj IKT bude veľmi dôležité pre budúcnosť e, Európy. E, ďakujem ešte raz veľmi pekne za vašu prácu a máte plnú našu podporu. Ďakujem pekne ďalej, pán Georgiu. Ďakujem pekne. Čo sa týka skupiny GUE, máme pripravené viaceré pozmeňovacie návrhy. Budeme sa snažiť veci redistribuovať takým spôsobom, aby sa lepšie zohľadňovali požiadavky spoločnosti. Chceme e, podporiť priemysel, najmä v tých krajinách, e, kde najviac e, zrezonovala kríza, napríklad Grécko, moja krajina. A potom, čo sa nás týka, mm, treba posil, teda nejaké posilňujúce investície do vojenskej, do vojenského priemyslu, to budú veci, ktoré budú iba militarizovať Európu a to nie je dobré. Čiže my budeme prekladať pozmeňovacie návrhy, pokiaľ ide, tých, pokiaľ ide o tých 55 e, miliónov pre e, obranný priemysel, ten COSME program, ktorý je tiež súčasťou horizontu 2020. My chceme namiesto toho podporovať malé stredné podniky, chceme zvýšiť objem prostriedkov, ktoré majú pomáhať malým podnikom a podporujú a teda podporovať takéto podniky, pokiaľ ide o výskum a vývoj, tak aby sme vytvorili nové kvalitné pracovné pozície. A rovnako dôležité je aj to, že sme pripravili podmienovací návrh, aby sme navýšili prostriedky pre primeranú reakciu reagovanie na klimatické zmeny. A okrem toho máme dôležitý pomenovací návrh, ktorý bol predložený spolu s nami a členmi ďalších eh, politických skupín, kde požadujeme, aby bol vytvorený pilotný projekt, ktorý bude eh, riešiť otázky súvisiace s rakovinou. Máme v Európe tisícky detí, ktoré zomierajú na rakovinu každoročne a naozaj je to naša úloha, aby sme s tým niečo konečne spravili. Náš program sa bude snažiť e, pozrieť sa na nové technológie a budeme sa snažiť e, nejakým spôsobom vylepšiť jednotlivé postupy, pokiaľ ide o diagnózu rakoviny a potom aj vyvíjanie nových e, liečebných postupov, ktoré budú efektívne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Eh, ďakujem pekne. Myslím, že všetci sme asi v tejto veci zladení. Vy ste spomínali isté témy, Vieme, že pokiaľ ide o ten fond pre tranzíciu, ten ešte nebol na rade dohodnutý. Spomínalo sa, že to majú byť nové financie, nemajú byť prenesené z iných programov. A teda myslím si, že toto je e, proste vec, kde spoločne môžeme sa snažiť e, dosiahnuť e, čo možno najviac odrady, pokiaľ je tieto projekty ktoré spadajú pod naše právomoci. Potom k tým agentúram viacerí ste hovorili, myslím, to isté, teda, že keď dochádza k transferu zodpovednosti na agentúry, tak treba aj primerane navyšovať finančné prostriedky, v opačnom prípade to fungovať nebude. Čiže miesto pre flexibilitu, využívanie toho v rámci výskumu, to všetko sú veľmi dobré myšlienky a tešíme sa na vaše pozmeňovacie návrhy pozmeňovacie návrhy v rámci e, rozpočtu, tam máte konkrétnu e, lehotu vlastne zajtra, v opačnom prípade všetky ostatné veci e, na to je čas do septembra. A hlasovať sa potom bude 3.9. E, a takisto aj rozpočtové pozmeňovacie návrhy takisto 3.9. Um, so the budgetary amendments we need to vote on uh, for the budgetary amendments we need to vote on September Rozpočtové pozmeňovacie návrhy tam tiež 3.9. E, sa hlasuje, preto je lehota na prekladanie zajtra a pokiaľ ide o tie ostatné, tam je lehota 5.9. a hlasovanie e, to ešte nie je isté, kedy sa bude hlasovať o tých ostatných návrhoch. Pravdepodobne 25.9., ale to oznámim na ďalšej schodzi. Dobre, takže ďakujem pekne, tento bod na našom programe máme tým pádom vybavený a môžeme teraz e, pozvať e, nášho prvého hostia dnes po obede. Je to pán Potočník, riaditeľ agentúry ACER. Well, uh, so, uh, welcome, director. Vítajte, pán riaditeľ Potočník, na našom výbore. Sme na začiatku nového funkčného obdobia a preto sme na náš program chceli dať aj prezentáciu zo strany jednotlivých agentúr a samozrejme agentúra Acer je e, veľmi dôležitá agentúra, takže možno by ste mohli stručne odprezentovať vašu agentúru, čo robíte povedať, eh, aká je momentálne situácia, situácia a potom čokoľvek, čo máte eh, vlastne na programe v rámci agentúry poinformovať nás aj o tom a potom eh, jednotliví kolegovia budú môcť predložiť svoje otázky. Ďakujem pekne, dámy a páni. Teším ma, že môžem vystúpiť už dnes e, zo začiatku nového funkčného obdobia Európskeho parlamentu a teší ma aj, čo tu zaznelo počas predchádzajúceho bodu na, pro, na programe vášho výboru, pretože e, naozaj niekedy sa nám stáva, že dostávame ďalšie úlohy, ďalšie zodpovednosti a to nás teší, ale bez toho, aby sa nám navýšil, e, navýšil rozpočet a to nevychádza a pre nás je náročné náš mandát e, plnohodnotne naplňať a tiež to e, v tejto prezentácii spomeniem. Isté materiály vám boli rozdané, nebudem to celé prechádzať, je to skôr pre vás taká informácia a prípadne to budem častočne odkazovať. A potom možno budú nejaké e, aj témy, ktoré v tejto prezentácii nebudú spomenuté a možno, že neskôr počas otázok sa k nim môžeme dostať, ak budú pre vás zaujímavé. Ako určite viete, agentúra bola vytvorená eh, v rámci toho balíčka, kedy bol vytvorený nový inštitucionálny rámec. Eh, to bol ten prvý eh, balíček a vtedy bola istá podpora, teda potreba vytvárať nové orgány na európskej úrovni, pokiaľ ide o reguláciu. Ja teraz vám odprezentujem úlohu agentúry do dnešného dňa. Takisto to, akým spôsobom to e, v rámci toho balíčka, toho nového balíčka pre čistú energiu sa bude v praxi realizovať, ako my chceme e, dosahovať konkrétne pozitívne výsledky pre európskych spotrebiteľov a potom naše samozrejme rozpočtové výzvy, ktoré máme. Odkedy bola agentúra v roku 2011 vytvorená, pracuje na tom, aby sa e, úspešne vytvoril energetický trh a Ja si myslím, že naše aktivity podporujú ciele energetickej únie v troch oblastiach. Integrácia trhu, rozvoj infraštruktúry a dohľad nad trhom. A už aj tie prvé e, dva sú dôležité pre bezpečnosť energetických dodávok v Európe. Vieme, že aj pokiaľ ide teda o integráciu trhu, aj pokiaľ ide o infraštruktúru, to pomáha tiež e, týmto E, dodávkam energie. A potom dohľad nad trhom, to bolo dané tejto agentúre potom, čo bola vytvorená, ale je to úloha, ktorá pre nás čoraz dôležitejšia. My chceme, aby naozaj sa obchodovalo s energiou transparentným a integrovaným, alebo teda spôsobom, ktorý má integritu istú, etickú povedzme. A naša agentúra funguje prostredníctvom e, stanovisk, odporúčaní, ktoré potom zasielame národným orgánom, e, takisto európskym sieťam, inštitúciám a ďalším aktérom. A boli sme zodpovední dodnes e, iba pokiaľ ide o príjmanie rozhodnutí v konkrétnych prípadoch E, to sú také zvyškové zodpovednosti, kde národné regulačné orgány neboli schopné nejaké rozhodnutie prijať, nevedeli sa na ňom zhodnúť alebo odmietali zodpovednosť previesť na agentúru. Tu vidíte zoznam, taký detaľnejší zoznam, neúplne kompletný, ale taký detaľnejší zoznam našich úloh v troch oblastiach, ktoré sa spomínajú a ktoré som už spomenul. Nebudem ich e, po jednej preberať, môžeme sa k tomu neskôr vrátiť, ak chcete, ale spomenul by som jeden aspekt, a to je práve monitorovanie trhu. To je e, dôležitá úloha našej agentúry, predtým to bol najmä rozvoj trhu a dnes je to aj implementácia tých e, sieťových kódov, čo sú, e, čo je vlastne taká celoeurópska regulácia, ktorá e, definuje, ako majú takéto systémy v energetike fungovať. A prostredníctvom monitoringu trhov ktorý vykonávame každý e, rok a potom k tomu pripravujeme výročne aj správu, ktorú ja vždy tu na výbore predstavím. Tam sa vlastne zdôrazňuje, čo nefunguje, čo nie je dobre, čo naopak je dobre v rámci európskeho trhu. A teraz budem 2-3 minúty sa venovať tomu, aké výsledky našich e, aktivít e, máme práve v oblasti trhu alebo trhového monitoringu, aby ste teda vedeli, k čomu to potom vedie. Pokiaľ ide o e, trh s elektrínou, máme dve oblasti trhu, e, kde e, máme veľký, to je tá modrá oblasť od Portugalska po Fínsko a potom máme druhú oblasť v strednej východnej Európe, 4MCC. Tam je Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a e, pokiaľ ide o tento e, trh, tak e, sa veľmi zlepšila efektívnosť využitia elektríny. Keď sa pozriete na tento graf, tak vidíte, to je výsledok nášho monitorovania, ako sa vyvíja efektívnosť v cezhraničných oblastiach a ako sa využívajú tieto prepojenia ako vidíte, od roku 2011 do roku 2014, eh, kedy sa začalo s týmto systémom, tak táto efektívnosť sa zvýšila asi o 60 A to už eh, dáva eh, veľa európskym spotrebiteľom, pretože našu prácu môžeme posudzovať len, ak to má prínos pre európskych spotrebiteľov. A my odhadujeme, že toto prispieva asi e, jednou miliardou, pokiaľ ide o náklady a prínosy pre spotrebiteľov. No a ak e, by, išiel, iš, ak by tento vývoj bol e, opačný, tak vidíme, že ešte stále je tu miesto na, a priestor na zlepšovanie minimálne 200 miliónov eur ročne. A pokiaľ ide o e, ďalší, e, ďalšiu možnosť zlepšenia, tak e, aj v tejto oblasti agentúra pracuje. 3-4 roky už pracuje v oblasti, ktorú sme identifikovali v roku 2015 e, a sme radi, že komisia hneď zareagovala na túto situáciu a naše odporúčanie. E, doteraz som hovoril o využívaní e, interkonektorov a kapacity, ale otázka je ešte, koľko kapacity dávame na trh. A my odhadujeme, že oveľa viac kapacity je možné sprístupniť cez e, tieto cezhraničné interkonektory. A keď sa na to e, pozrieme, tak e, vidíme, že tá kapacita môže byť dvojnásobná a pritom stále zachováme bezpečnosť systému. Takže toto je vec, na ktorej pracujeme. Máme návrh komisie, ten vychádza z nášho odporúčania. Viete, že parlament a rada spolu rokovali a teraz tu máme e, ciele. E, spomenul som už miliardu, e, ktorá je vlastne finančným vyjadrením toho, aký prínos majú európsky spotrebitelia. Takisto je tu integrácia trhu, rieši sa problém s kapacitou, a každý rok e, môžeme vlastne mať e, zisk až 10 miliárd e, z takýchto efektívnych prepojení a využívania kapacity. A takisto môžeme vidieť na týchto dvoch mapách situáciu v roku 2011 a 2017. Tá žltá oblasť je oblasť, kde sú náklady eh, podobné eh, v jednotlivých oblastiach eh, Európy. Rozdiel sú 2-3 eurá táto žltá oblasť, ako vidíte, v roku 2017 je vyššia. To znamená, že viac spotrebiteľov si užíva podobné náklady v týchto konkurenčných trhoch. A to je vlastne aj e, cieľom európskych politík e, podporovať integráciu trhu. A e, plyn nie je lacnejší, ak je bližšie k zdroju, je lacnejší, ak je bližšie k konkurenčnému trhu. A Spomenul som už, aké rozhodnutia príjma agentúra na tomto grafe to opäť vidíme. Ak sa nedokážu dohodnúť národní regulátory, e, potom e, odovzdávajú tú právomoc rozhodovať na nás. E, ide napríklad rozhodnutia v oblasti podmienok a pravidel. Doteraz sme prijali viac než 50 rozhodnutí a e, tento rok e, príjmeme asi 20 rozhodnutí, e, v roku 2020 asi 20 rozhodnutí, do konca tohto roka 8 rozhodnutí. Prijímame aj ďalšie rozhodnutia, ale k tomu sa môžeme dostať neskôr, ak budete mať záujem. Oblasti našej práce REMIT. To je nariadenie o transparentnosti a integrite e, trhu s energiami. A toto je niečo, čo funguje nielen na európskej úrovni, ale aj globálne, e, pretože e, energetický trh treba posudzovať podľa jednotlivých transakcií a tu my dostávame a vyhodnocujeme záznamy o všetkých e, transakciách z e, európskeho energetického trhu. Potom identifikujeme isté vzorce, ktoré pokladáme za abnormálne a e, snažíme sa vytvoriť aj automatické systémy postupov. Máme záznamy, kde potom identifikujeme bežné udalosti tie abnormálne nie sú nevyhnutne nelegitímne, sú však e, zvláštne. E, máme veľmi malý tím v Ljubljane, ale napriek tomu aj s týmto obmedzeným tímom skúmame e, tieto transakcie. Ešte veľmi rýchlo dostávame asi 3 milióny záznamov o transakciách, ktoré sa usilujeme vyhodnocovať. To je 70-80 miliónov mesačne a z nich 10-12 e, tisíc je nejakým spôsobom e, iných. E, ten tým v Ljubljane sa usiluje vyberať tie, ktoré si naozaj zasluhujú pozornosť, ale väčšina takisto je neskontrolovaných. 1000 až 1200 e, mesačne kontrolujeme, či je na nich niečo zvláštne. 60 e, až 80 identifikujeme ako nejakých e, iných alebo odchylujúcich sa od normy. Toto je prehľad prípadov za posledné obdobie. Spomeniem len jeden eh, Vito z minulého roka. Eh, tento prípad je teraz eh, pred súdom. Išlo o trh s plynom. Pokiaľ ide o ten energetický balík, myslím, že máte dostatok informácií. Uh, toto sú ďalšie úlohy a zodpovednosti eh, pre agentúru. Spomeniem len adekvátnosť zdrojov, prostriedkov, pripravenosť eh, a na eh, kapa- mechanizmus kapacity, cezhraničnú účasť v tomto mechanizme kapacity a takisto dostávame ďalšie úlohy eh, pre viac, od viacerých eh, subjektov, napríklad od eh, centier pre regionálnu koordináciu a tak ďalej. Aká je hlavná výzva? Väčšina z tých dodatočných zodpovedností má Eh, určitú lehotu, eh, niekoľkomesačnú lehotu. A doteraz eh, v tomto roku sme dostali len 8 ďalších úloh, ďalších ľudí, ktorí nám pomáhajú zvládať tieto dodatočné úlohy, ale to je minimum. Takže momentálne snáď splníme svoje úlohy ale nie je to jednoduché, keď e, máme na starosti aj bežnú agendu. Na záver, zdroje, zdroje, zdroje. Nedávno ma požiadali, aby som napísal krátky článok o skúsenostiach z agentúry. E, pýtali sa ma, aké sú tri výzvy, ktoré sú pre touto agentúrou, tak ja som povedal, sú to zdroje, zdroje, zdroje. Nie je to nič nové. E, od samého začiatku čelíme problému s nedostatkom zdrojov, nedostávame to, čo, o čo žiadame a e, asi o tretinu e, nám chýba, chýbajú zamestnanci, teda máme asi o tretinu nižší stav v roku 2020 e, podľa návrhu komisie e, nám stále e, bude chýbať asi 40 ľudí. A takisto sme mierne znechutení tým, že nie je, nie, nie je plánovaná revízia finančného balíka k balíku čistej energie a táto agentúra naozaj pomáha národným regulátorom a e, my sme sa opýtali e, národných regulátorov, čo by chceli, aby sme robili. Samozrejme, viete si predstaviť, že nám dodali celý zoznam úloh, ale keď sme si e, pýtali nové zdroje, tak naražame stále na prekážky. Takže Eh, agentúra dostala ďalšie úlohy, ďalšiu zodpovednosť eh, aj v súvislosti s balíkom čistej energie. Ale kým sa eh, nič nezmení, nebudeme schopní plniť tieto úlohy. Takisto bojujeme s finančnými prostriedkami, s nedostatkom finančných prostriedkov. Hovoril som už o remite Ehm, každý rok je tu neistota, pokiaľ ide o finančné zdroje na tieto operácie. Ehm, tie úlohy sa stále znásobujú, ale prostriedky eh, sa nevyšu, nenavyšujú. Takže eh, ten rozdiel, eh, pokiaľ ide o finančné prostriedky, to je niečo cez 4 milióny. To nie je veľký balík, ale pre nás je to rozhodujúce. Pokiaľ ide o očakávanú obálku, je to 97 miliónov, to je asi 13 miliónov ročne. To je pod tým, čo navrhuje komisia na budúci rok. Takže e, otázka je, ako prežije agentúra e, v nasledujúcich 7 e, rokoch Eh, agentúra eh, by mala vyberať eh, poplatky už v roku 2021 ehm, aby sme neprerušili operácie REMIT a dozor nad trhom. A ja len dúfam, že aj komisia, aj spoluzákonodarcovia zvážia navýšenie prostriedkov. Ďakujem a teraz očakávam vaše otázky. Ďakujem, pán riaditeľ. Toto bolo veľmi zaujímavé, veľmi vyčerpávajúca prezentácia, ktorá nám poskytla prehľad o vašej práci a určite mm, mm, prehľad o tom, aké aktivity robíte. My sme už dnes hovorili o rozpočte a e, väčšina členov tohto výboru uznáva potrebu e, mať dostatočný rozpočet pre agentúry a spomenuli sme tu aj vašu agentúru a myslím si, že to bude určite e, zohľadnené aj v stanovisku výboru ITRE k rozpočtu. Kolegovia, kto chce zareagovať? Madame Carvajo. Ďakujem pani predsednička. V prvom rade sa chcem poďakovať eh, za túto prezentáciu, eh, ktorá bola veľmi dobrá a podrobná. A myslím si, že práca vašej agentúry je eh, mimoriadne dôležitá pre energetický balík a zodpovednosť agentúry sa stále zvyšuje a obzvlášť teraz, keď je na stole e, balík čistej energie, e, tu máte naozaj oveľa väčšiu zodpovednosť. Ako ste povedali, nemáte dostatok zdrojov, ani pokiaľ ide o zamestnancov, ani pokiaľ ide o rozpočet a situácia sa pravdepodobne nezmení, naopak ešte sa pravdepodobne zhorší v ďalšom finančnom období po roku 2021. Takže moja prvá otázka je, ako manažér, ako manažer so skúsenosťami a zodpovednosťou, čo plánujete urobiť, ak sa situácia nezlepší? A druhá otázka je skôr technickejšia. Vy ste uh, hovorili o monitorovaní trhu a ja som sa chcela opýtať o ďalšej zodpovednosti uh, agentúry, ktorá sa zatiaľ natoľko nerozvinula a to je situácia rozvoja infraštruktúry. Hovorili ste o správe, nedávnej správe, ktorá hovorí o situácii rôznych projektov, projektov všeobecného záujmu, interkonektorov a sú tu isté oneskorenia. A toto je veľmi dôležité, pretože tieto prepojenia sú veľmi dôležité. Len ak máme prepojenia, môžeme mať plne integrovaný trh, ako ste povedali. A to je dôležité pre spotrebiteľov, aj pre konkurencieschopnosť Európy. Mohli by ste nám teda povedať, aké sú tie hlavné ťažkosti, napríklad e, prepojenie na Iberijskom polostrove medzi Francúzskom, a Španielskom. E, tu pokiaľ viem, to ide na čas, ale aká je realita? Pretože tento projekt e, sa už vlečie a stále je to zložité. Ja sa pýtam, prečo je to také zložité, ak ide o taký logický a veľmi dôležitý e, projekt pre integrovaný e, trh Európy? Ďakujem. Ďakujem, pani Nidler. Ďakujem pani predsedníčka. Vážené kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať najskôr pánovi Potočníkovi za jeho prezentáciu a aj za to, že ste nám predstavili agentúru, aj že ste poukázili e, na e, e, nové úlohy, ktoré má agentúra v súvislosti s balíkom čistej energie toto je veľmi dôležité, aby ste naozaj prekonali aj tie finančné ťažkosti, ktoré e, máte e, v tejto súvislosti. E, ja by som rada položila dve otázky. Jedna sa týka nových úloh s ohľadom na balík čistej energie. Zaujímalo by ma, ako ďaleko Eh, je tá, ten nový subjekt a mm, tieto nové eh, prepojenia, keby ste nám mohli povedať, ako to podporuje vaša agentúra. A druhá otázka sa týka infraštruktúry a výstavby infraštruktúry. O tom hovorila už kolegyňa predo mnou. Možno by ste mohli byť konkrétnejší, pokiaľ ide o eh, prácu. Minulé mesiace sme hovorili o budovaní plynovodu a možno by ste mohli aj vy hovoriť e, o e, týchto projektoch e, prepojenia. V apríli padlo veľmi dôležité rozhodnutie. Možno by ste nám mohli pomôcť získať akýsi prehľad o tom, aké rozhodnutia ležia na pleciach agentúry a čo v tomto ohľade robí agentúra. Ďakujem. Ďakujem, pani Dlabajová. Ďakujem za slovo aj za prezentáciu. Pán riaditeľ, vy ste hovorili o prínosoch agentúry, o tom určite nepochybujeme, ale vidím aj veľa víziev, ktoré sa týkajú permanentného problému nedostatku pracovníkov a náležitého financovania dúfam, že sa nám podarí e, navrhnúť zmeny rozpočtu a že budeme úspešní, ale e, boli by ste schopní nájsť dostatočný počet pracovníkov na čas? A druhá otázka, pokiaľ ide o služby a úlohy agentúry, e, Zdá sa, že tieto problémy sa nepodarí vyriešiť v nejakom krátkodobom alebo strednodobom horizonte. A, um, budú teda trpieť nejaké konkrétne služby kvôli nedostatku rozpočtu? A, ďakujem. Ďakujem pekne, pani von Kamon Ďakujem pekne aj z mojej strany. Vám ďakujem pekne. E, môžem sa pripojiť k tomu, čo povedala práve teraz pani Nibler, na čo sa pýtala. Mne konkrétne ide o tri veci. A jedna vec je, že okrem iných vecí ste spomenuli, že že teda s rastúcou infraštruktúrou a konektivitou sa cena plynu pre občana v Európskej únii by ma znížiť, to by bolo fajn, ale sú tu ešte tri rôzne e, kategórie. A mňa by zaujímalo, či jedna vec má byť stavba tejto infraštruktúry, ako to funguje, ale aj tie zmluvy, ktoré sú za tým, konkrétne do akej miery Ehm, Nord Stream 2 sú do toho zapojení. Teraz keď sú to vlastne akoby bilaterálne dohody, ktoré vlastne majú aj e, svoju cenu, alebo tie určujú ceny bilaterálne dohody v Európskej únii. A teraz, e, ako by to vedete vidieť, že no, v podstate e, Rusko odsúdilo minulý rok a je to nakoniec aj na arbotráži. E, súviselo to s činnosťou firmy Naftogaz, ktorá sa vonkoncom nedrží e, dohodnutých podmienok zmluvy, ale vlastne nútia Ukrajinu k veciam, čo nie sú vlastne ani vonkoncom veci v záujme Európskej únie. Čiže chcela by som vedieť, že ako to celé vidíte, ako to napokon môže dopadnúť, pretože tu môže sa stať, že bude Ukrajine chýbať 7 miliónov kubíkov. Um, ehm, a to neviem, či sa to dá technicky zvládnuť, alebo respektíve to sa nie celkom zatiaľ dá vyriešiť tým reflow, tým spätným tokom plynu. Takže ako sa toto riešiť. A potom posledná vec, ktorá by ma zaujímala, že by ste hovorili, o tých 60 až 80 mesačne, či existuje nejaký vzor, dalo by sa niečo systematicky alebo analyticky určiť, že to je nejaký taký vzor, ktorý by, o čom by ste nám možno že mohli povedať, že ako to vlastne vzniklo, či to je len také nejaké náhodné číslo, ktoré ste vy označili ako za niečo, čo nie je problematické. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Hlasí sa ešte niekto? Ak nie, tak potom môže pán Potočník odpovedať na otázky. Ďakujem pekne za tieto veľmi zaujímavé otázky. Ja v podstate som dúfal, že sa budete pýtať na niektoré veci, aby som sa mohol vrátiť k určitým detailným veciam, na ktorých pracujeme. Takže ďakujem za túto možnosť. a pokúsim sa teda ísť v tom poradí pokiaľ ide o výstavbu infraštruktúry. Najprv by som chcel povedať, že áno, mnoho z našej práce je práve výstavba infraštruktúry. Existujú určité všeobecné aktivity. Agentúra napríklad poskytuje stanovisko k návrhu 10-ročného rozvojového plánu, ktorý pripravuje Európska sieť pre prenosových sústavy. Takisto pripravujeme stanovisko k projektom spoločného záujmu, aby sa overili konzistentnosť s výberovými kritériami a tiež krížová analýza, čiže prvne členské štáty príjmu zoznam, my už, alebo kto sa dostane na zoznam, my poskytneme stanovisko, že či bol použitý rovnaký prístup a postup vo všetkých regiónoch. Takže toto sú také všeobecné zodpovednosti, ktoré máme Tiež e, sme urobili dvo- cezhraničné rozhodnutie. Jedno sa týkalo plynu medzi Polskom a Litvou a tiež ďalšie sa týkala elektrického vedenia na hranici tejto. Takže pri alokovaní nákladov medzi e, jednotlivými krajinami, keď sa nevedia dohodnúť národné orgány. Takže toto sú naše všeobecné úlohy, ktoré plníme každoročne teda tie naše stanoviská. V poslednej dobe sme boli zapojení aj Myslím, že vy ste to tiež spomínali, do, do prijatia rozhodnutia o prepojení medzi Maďarskom a Rakúskom, tzv. horty, prepojenie. Tam naozaj to bolo veľmi, veľmi technické nedorozumenie. Chcel by som to vysvetliť, pretože naozaj tu bolo veľa nedorozumenia aj cez odvolací proces, e, ktorý momentálne beží. Naše rozhodnutie nie je o tom, že či táto infraštruktúra sa má postaviť, ani o tom nie je, že či to je ekonomicky života schopné, čisto len k parametrom, e, ktoré majú implementovať ten e, test trhu, pretože to, či, či bude niečo postavené alebo nie, to už definuje e, nariadenie. Najprv sa to musí otestovať e, na trhu a keď je záujem na trhu, tak potom sa môže infraštruktúra budovať. A či už ale nedorozumenie tu, o, ktoré, o ktorom nás informovali, bolo také, že išlo o parametre, akým spôsobom sa má robiť ten test trhu, a pretože obe strany videli tieto parametre inač. A my, e, to, v tom bolo nedorozumenie. Ostatné pokrýva nariadenie, čiže ja som toto možno, že chcel iba vysvetliť. Ďalej, pokiaľ ide o otázku toho, že či súčasné systémy sú adekvátne. No už my pripravujeme aj správu k PCI, k pokroku v projektoch spoločného záujmu vidíme, že asi 50 projektov sú trošku pre, eh, oneskorené alebo majú zmenu v harmonograme. Eh, došlo k určitému zlepšeniu v posledných rokoch, čiže ešte stále je tu ten prvok eh, meškania. Väčšina projektov meška ešte vo fáze udelenia povolenia, čiže toto je niečo, čo 10-ročné nariadenie sa snaží zjednodušiť, pretože celkový čas pre udelenie povolenia by nemalo prekročiť 3,5 roka. A teraz mali, sme mali vidieť výnosy alebo prínosy tohto, pretože teraz už to nariadenie je viac ako 3 roky staré, ale zatiaľ žiaľ nevidíme, že by k tomuto došlo, k takémuto zjednodušeniu, aby aspoň dáta, ktorú my dostávame, možno niekde sa to deje, ale na údajoch, ktoré my sme obdržali, výraznú zmenu e, z hľadiska udelovania povolení sme nevideli. A však druhá polovica za projektov zase funguje v dobrom čase alebo na čas, čo je tiež dobré znamenie. A my tiež máme taký pocit, že e, zoznam tých projektov spoločného záujmu by nemali vnímané, že všetky projekty musia sa postaviť. Niektoré sa doplňajú, niektoré sú akoby sa nahrádzajú e, substitučné. Preto ak nejaký, prvok, e, nejaký projekt nepostupuje na čas, je pravdepodobne doplňujúci a veríme, že potom neskôr v ďalšom e, kole, neskôr v roku, rozhodujúci orgán potom e, urobí alebo využije našu správu, že ktorý projekt postupuje alebo nepostupuje a prv e, si potom rozmyslí, že či budú v týchto projektoch pokračovať ďalej ako projektoch spoločného záujmu. Ďalej, pokiaľ ide o našu zodpovednosť, pokiaľ ide o tie operátorov sieti a prenosových systémov, tie sú regulovaní národnými príslušnými orgánmi na národnej úrovni. Ale tam, kde, kde bola tá medzera, ktorú čiastočne vyplnil ten balíček čistej energie, je činnosť e, orgánu, ktorý mal dohľad nad e, týmito sieťami a jeho kompetenciami. Ja som povedal, že častočne to vyplnil, pretože teraz medzi národnými orgánmi a touto agentúrou sú, je už regulatorný nadhľad či dohľad, aj keď tento proces je pomerne zdlhavý ja hovorím o takom procese, ktorý je podobný ako na národnej úrovni, kde národný kontrolný orgán má kompetencie a právomoci vydávať rozhodnutia národným operátorom sieti. A tento balíček čistej energie na európskej úrovni, tento proces je trošku komplexnejší než na nárovni, ale umožňuje aspoň eh, poskytovať tieto eh, služby pre, pre prepravcov alebo pre tých operátorov prepravných sietí. Ďalej, pokiaľ ide o pracovníkov, ako máme zohnať ľudí, či máme, keby sme mali dostatok peňazí, či by nám to pomohlo. No zatiaľ sme boli pomerne celkom, eh, mali sme celkom šťastie na to, že sa nám podarilo nájsť dobrých ľudí, ktorí pre nás pracujú. Pre tých z vás, čo majú záujem o nariadenie v energetickom sektore, tak eh, naša agentúra je presne tým miestom, E, pokiaľ ide o energetické e, otázky, e, pretože tu v našej agentúre máme prehľad o celej Európe. Čiže mám veľa kolegov, ktorých to veľmi zaujíma, sú veľmi vášne z hľadiska práce, len momentálne nám ich trošku, mám ich trošku menej. Čiže ak by som mal možnosť získať viac ľudí, určite by som ich vedel získať, ale vy viete, ešte viac než ja, viac peniazy neznamená, že viac bude hneď ľudí automaticky. Čiže tie mňa sa už pýtali ako manažera, aký mám plán. Nož plán v súčasnosti je pokúsiť sa zvýšiť tie prostriedky, pretože zatiaľ nie je možnosť presvedčiť eh, rozpočtové orgány, aby sa zvrátil trend. Zatiaľ je jediná možnosť buď neposkytovať, alebo počítať s poplatkami. Takže my budeme pracovať s koncepciou zvýšenia poplatkov, tak aby sme dostali e, e, poplatky, ktoré vyberáme už na, dispozícii budúci rok alebo do 2021. A snáď tieto poplatky pokryjú aspoň časť tých problémov, ktoré máme s financovaním e, pro operácii REMIT, ale tiež e, tie, e, to neznamená, keď je viac peniazy, že hneď budeme mať viac e, ľudí, ale to, že máme ten balíček čistej energie, Znamená, že za rok musí komisia pripraviť eh, mm, hodnotenie eh, z využitia prostriedkov a ja sa trošku obávam, že kým sa to urobí, komisia bude zvažovať, čo urobi s týmto výsledkom. Pod celý tento proces ide do každoročného eh, rozpočtového procesu, čiže ďalší zdroj sa môže objavia 2022-2023, pričom ten, naša špička je prakticky budúci rok, takže my sa snažíme robiť to, čo sa dá a dúfame, že aspoň na budúci rok by sa nám podalo získať aspoň nejaké peniaze a takých ľudí priamo z európskeho rozpočtu a z dlhodobého hľadiska v rámci VFR, pokiaľ sa nezmení VFR z toho návrhu, čo navrhla komisia, si myslím, že budeme musieť sa spoliehať práve na tieto poplatky. A myslím si, že účastníci trhu a tým, že my pripravujeme správy aj v ich mene, ja myslím si, že celkom tom akceptujú tieto poplatky. Keď sme začali s operáciou Remit e, a žiadali sme od nich pýtať e, údaje, pýtali sa, že či máme dosť peňazí, či niečo nepotrebujem, pretože keď napríklad pripravujeme správy pre ESMU, oni musia za to zaplatiť poplatok. Čiže oni vedia, že musia za to zaplatiť, aj keď to je pomerne malé percento celého objemu takže nejako ich to e, neovplyvní. Isté, v rozpočte to síce je, ale nie je to nejaká taká, taký obrovský výdavok pre nich. Už dúfam, že mi ospravedlníte ma, keď nie pôjdem do detailov vo vzťahoch s tretimi krajinami. Agentúra nemá žiaden mandát e, mimo hranic EÚ. Takže pokiaľ ide o otázky Nord Streamu, Ukrajiny a podobne, to by som ponechal na komisiu, aby sa k tomu vyjadrili. Avšak ja môžem povedať len toľko, že Ukrajina už je teraz zásobovaná zo, zásobu, za, zo západu, aj keď to môže byť ruský plyn. Ale pred desiatimi rokmi toto nebolo možné. A to je práve e, snaha európskej legislatívy, to, že sme požadovaní od nich, aby sa mohli presmerovať toky v všetkých spojeniach v Európe, že, sa to, že to je možné. A pomáha to nielen bezpečnosti dodávok v rámci Európskej únie, ale aj bezpečnosti dodávok aj našim susedom. Toto je určite ďalší hmatateľný prínos pre všetkých našich občanov, ako aj občanov našich susedov. Ďalej, pokiaľ ide o um, remit, ako som povedal, momentálne sme schopní skrínovať asi 10 anomálií alebo nejakých takýchto prípadov, ktoré odchytí automatický systém. A naozaj sa snažíme ich prioritizovať z hľadiska frekvencie a dopadu. Čiže ak e, vidíme nejaký jeden prípad, ktorý nie je až taký významný, tak máme tendenciu nejakoho nepreskúmať, ale keď vidíme, že sa to stále opakuje, alebo že spôsobuje výrazný zásah do trhu, tak už to získa prioritu. Ako som povedal, momentálne sa nám darí e, analyzovať asi 10 e, toho, čo nám screening e, prináša. Vždycky sa pýtate na zdroje a napriek tomu stále, niekedy sa nás pýtajú, že pýtate peniaze, napriek tomu sa nám stále darí prinášať výsledky. Ale my povieme, že dobre, my hovoríme o 10%, ale nehovoríme konkrétne o ktorých konkrétnych 10% e, sa jedná. Ja si myslím, že keď tento balíček čistej energie a tie nové kompetencie e, vstúpia, že to všetko bude oveľa viditeľnejšie pretože máme urobiť jednu správu o najlepšom postupe za dva mesiace napríklad o elektrii nejakých elektriny, prenosových sústave a podobne. My, tými zdrojmi, ktoré my máme, je ťažko urobiť tú správu o najlepších eh, postupoch v 28 členských štátoch za dva mesiace. Je to veľmi ťažké. Čiže čo urobíme momentálne? Získame informácie z členských štátov, od ich národných orgánov a pripravíme túto správu, či eh, je to dobrá odpoveď pre tých, ktorí nám dali mandát? Možno, že áno, ale v súčasnosti to možno bolo trošku menej viditeľné, lebo pokúsili sme sa to akoby skrývať, ten nedostatok prostriedkov, ale už nie sme schopní dodávať e, služby alebo správy takým e, efektívnym spôsobom, ako by sme chceli. Takže som rád, keď agentu, e, predsednička povedala, že Európska únia by chcela podporiť našu agentúru. Takže ja si myslím, že som vám presvedčil, že naša agentúra je veľmi súčasťou riešení Predsedajúca, ďakujem pekne. Bolo veľmi zaujímavé vypočuť si vaše odpovede. A ste nám poskytli pohľad do celého toho balíčka energetického. Takže sme sa veľa ľudí v miestnosti určite tady čo dozvedeli. Ďakujem pekne za vašu účasť. My naďalej budeme vašu agentúru podporovať a tie vaše, tie inovatívne, ďakujeme za vaše inovatívne procesy, ktoré sa snažíte presadiť napriek tomu, že nemáte lepší rozpočet, tak my sa vám budeme snažiť získať tie peniaze e, pre rozpočet vašej agentúry. Aj, aj sa budeme tešiť na tú správu o najlepších postupoch. Snáď sa nám podarí túto správu získať budúci rok. Ďakujem vám pekne. So, um, uh, says, uh... Pán riaditeľ hovorí, že je k dispozícii jeho prezentácia uh, v, pri východe z miestnosti si ju môžete prevziať. Ďakujem vám veľmi pekne. Okay, the next item uh, on our agenda is an exchange of views. Ďalší bod na programe je e, navšteva e, k téme Enisa. Máme tu pani e, Spanu, ktorá je riaditeľkou pre digitálnu spoločnosť, dôveru a kyberbezpečnosť v rámci DG Connect na Európskej komisii. Vítajte medzi nami. So, um, um, actually, I met yesterday with um, Uh, Ivan... Uh, Pán Ivan Lepasa, ktorý uh, je navrhovaný na funkciu rejiteľa tejto agentúry. S ním sme dohodnutí, že bude výmena názorov tak, aby mohlo prebehnúť vypočutie, pokiaľ ide o jeho pozíciu rejiteľa v septembri. A využili sme tu príležitosť, že dnes eh, tu bude s nami niekto z DG Connect, a budeme môcť diskutovať o kyberbezpečnosti eh, v EÚ a o úlohe NEC v rámci eh, tejto témy. Takže pani rejiteľka z Spanu, nech sa páči, vaša prezentácia, máte slovo. Thank you very much, honorable members, for... Uh... Ďakujem pekne. Ďakujem že ste nás ako komisiu pozvali na tento, tento schodzu vašho výboru. Vítam a pozdravujem aj vás, ktorí ste tu noví členovia. Tešíme sa na našu dobrú spoluprácu. Naozaj téma kyberbezpečnosti e, je téma, ktorej sa komisia v posledných rokoch intenzívne venuje. Máme tu viaceré politické aktivity, máme tu akt pre kyberbezpečnosť, kde e, tento výbor zohrával veľmi dôležitú úlohu, keďže to bol gestorský výbor a tie rokovania skončili vlastne e, minulom roku a 27. júna už tento akt vstúpil aj do platnosti, takže za posledné dva týždne sme mali e, teraz ako keby vstup do také novej éry, pokiaľ ide o ten akt pre kyberbezpečnosť, tam sa reviduje existujúci mandát, pokiaľ ide o ENISu a takisto sa tu zavádza prvý certifikačný rámec. Začnem s tým, ak dovolíte, že sa pozrieme na e, stručnú históriu toho, čo ENISA vlastne robí. A pokiaľ ide aj práve o túto, tento akt pre kyberbezpečnosť, e, e, pričom určite budeme na bližších rokoch aj partnerom tohto výboru, pokiaľ ide o kyberbezpečnosť vidíte, že e, vznikla NISA v roku 2004, kde sme sa snažili vytvoriť e, klasickú decentralizovanú agentúru, ktorá bude podporovať členské štáty, pokiaľ ide o bezpečnosť informácií a počítačových systémov. To bol taký prvý pokus EÚ mať nezávislú agentúru, e, kde spoločne s komisiou by sme sa snažili rozšíriť vedomosti v tých oblastiach, kde vedomosti sú veľmi dynamické, vlastne menia sa každý deň a takisto aj pokiaľ ide o budovanie kapacity pre členské štáty. Tento prvý mandát agentúry ENISA mal jeden, eh, jeden špecifický charakter, ktorý nájdete inde eh, v agentúrach a to síce nebolo to permanentné, bolo to iba dočasné pôvodne. A potom sa to rozšírilo, dvakrát predlžilo, poprvýkrát v roku 2008, potom druhýkrát v roku 2011 a potom znovu sa naredenie e, opäť e, vyjadrilo tak, že sa na ďalších 7 rokov predlžuje opäť mandát agentúry, kde pred tým e, vlastne uzavretím práce agentúry má komisia vykonať e, nové hodnotenie agentúry a povedať, či sa má stať permanentnou. V roku 2017 sme preto vykonali celú celé hodnotenie, pričom bola k tomu aj celá štúdia pripravená o práci tejto agentúry a navrhli sme e, v tom akte pre kyberbezpečnosť, že mandát NIC by sa mal stať e, permanentným. Naša misia sa v zásade od začiatku e, nemení. Snažíme sa prispievať e, k vysokej úrovni networkingu v vlastnej bezpečnosti v EÚ, pričom agentúra má byť agilná, je relatívne malá. E, máme tam okolo 80 ľudí, ktorí pracujú full-time pre agentúru a ktorí spolupracujú potom aj s odborníkmi členských štátov, takisto aj je tam priemysel, je tam uh, súkromný sektor, tam je mnoho vedomostí, takisto aj ten dopad vlastne, keď, sa, keď dochádza k nejakým kyberbezpečnostným problémom v Európe, dopadá to práve na nich. A teda pôvodne to malo byť dočasné a by sa povedalo, či vôbec naše, e, naše potreby vlastne sú danou agentúrou dobre naplňané a teda sídlo malo byť v Grécku, to sa pôvodne teda e, nemenilo. Úlohou ENISA je poskytnúť eh, európskym inštitúciám informácie, know-how, pokiaľ ide o tieto citlivé témy, vykonávať štúdie, pracovať s rôznymi akciami, pomáhať európskym inštitúciám a členským štátom, e, pokiaľ ide o rozvoj a implementáciu kyberbezpečnostných politik. Napríklad e, ENISA pomáhala EÚ, pokiaľ ide o vytvorenie e, smernice NIS, to je vlastne prvý E, zákon, ktorý vstúpil do platnosti minulý rok a tu sa vlastne vytvoril celý taký ekosystém v rámci EÚ, pokiaľ ide o prácu na kyberbezpečnosti. ENISA poprvé zohrávala e, dôležitú úlohu, pokiaľ ide o to, či um, uh, alebo ako v týchto témach v EU postupovať, pričom ENISA sa stala podľa mňa smernice súčasťou uh, siete nielen tých uh, reakčných tímov v prípade núzových situácií, ale aj mm, takým konceptuálnejším hráčom A. Takisto tieto isté kapacity má nielen zo smernice, ale aj z nariadenia, pričom pomáha členským štátom rozvíjať i kyberbezpečnostné kapacity a takisto aj pokiaľ ide o spoluprácu v rámci EÚ. Tento slajd je pravdepodobne najviac e, relevantný, pokiaľ ide o to, čím je ENISA známa. Poprvé, Cyber Europe to je e, také e, taká aktivita v rámci kyberbezpečnosti, ktorá sa koná raz za dva roky. Vytvorila ju ENISA a spájajú sa tam, alebo prepájajú jednotliví odborníci členských štátov a vlastne modelujú sa také realistické scenáre, útok, kde vlastne spoločne musia spolupracovať a nejako na to zareagovať. Táto aktivita pomáha členským štátom identifikovať ich zraniteľnosť pozrieť sa na to, kde treba ďalšie kapacity budovať a tak, najmä to členským štátom dáva isté prepojenia realistické, keď máte nejaký cezhraničný, cezhraničný útok, čo v rámci jednotného digitálneho trhu samozrejme je už dnes veľmi realistická situácia a dnes máme veľmi málo bezpečnostných alebo kyberbezpečnostných narušení, ktoré nemajú dopad na viaceré štáty. Po druhé, už 6 rokov robíme E, taký e, mesiac kyberbezpečnosti, vlastne to nie je iba v EU, ale aj v Austrálii, v USA a ďalších štátoch. Vlastne v oktobri vždy beží takáto kampaň, osvetová kampaň, že e, tá, ktorú sa koordinuje v mene EÚ, kde vlastne sa vymieňajú osvedčené postupy v rámci členských štátov, v rámci súkromných firiem, v rámci výskumných organizácií, v rámci celého ekosystému zo strany priemyslu, ale aj pre občanov, pre študentov, ako si lepšie uvedomovať e, vlastne tieto výzvy bezpečnostné v čoraz digitálnejšom e, svete. To je taká ďalšia aktivita osvetového charakteru, mm, ktorou ENISA je známa. Takisto máme tu taký ten Európsky kyberbezpečnostný challenge, čo je súťaž pre študentov z celej EÚ, kde sa sústredíme na konkrétnu tému každý rok, kde vlastne ENISA tú tému vyberie a potom pokiaľ ide o vedomosti a budovanie kapacít aj vedomostných, ENISA je známa na celom svete eh, vďaka tzv. Threat Landscape, Landscape alebo nejaká prehľad hrozieb. Eh, to sú tie existujúce hrozby, aj nové hrozby a rizika. Je to relevantná vec pre vlády, aj pre priemysel, pre súkromných aktérov a odkedy bola smernica prijatá, vlastne dávame tu um, ehm, tzv. sieť CSIRT cez, cez IRT a to je vlastne sieť všetkých aktérov, ktorí pracujú na týchto kyberbezpečnostných útokoch, čiže koordinujú sa takýmto spôsobom reakcie v prípade takýchto útokov. Toto všetko je zachované aj v novom mandáte NIC, ale zároveň sú tu aj nejaké nové prvky. Poprvé, ten mandát už je oveľa viac e, zacielený. Naše hodnotenie ukazuje, že ENISA je malá agentúra a je veľmi dôležité, aby sme mali veľmi detailné definovanie úloh, aby teda mohli byť vykonané a aby tam bola dobrá prioritizácia. Takisto bolo jasné, že ENISA e, so súčasnými zdrojmi si neporadí. Ako vidíte na tom slajde, teraz vďaka e, aktu o kyberbezpečnosti a vďaka aj teda vášmu výboru, ktorý obhajoval uh, tento návrh komisie. Navýšenie počtu zamestnancov z 84 na 125 za, posled, za, najbližších, uh, za najbližšie 4 roky, takisto sa aj výrazne zvyšuje e, zvyšuje sa výrazne rozpočet, teda ide z 11 miliónov na 23 miliónov za najbližšie 4 roky. A čo najviac dôležité súčasné nariadenie kyberbezpečnostný akt, ten poskytuje e, permanentný e, mandát a teda ENISA by sa stala rovnakou agentúrou ako tie ostatné, teda že už nebude tu tá lehota, ako tomu bolo doteraz. Pokiaľ ide o riadenie, aj tu je ENISA trochu iná ako iné agentúry. ENISu riadi správna rada, kde je 30 členov a týchto 30 členov to je tých 28 členov členských štátov, to sú zastupcovia teda vládnych agentúr jednotlivých členských štátov a takisto aj e, zastupcovia niektorí z Európskej komisie. A táto správna rada má v rámci ENISI veľmi dôležitú úlohu, pretože schvaluje všetky úlohy prepojené na agentúru, takisto aj programovanie, ktoré je prijímané potom na európskej úrovni a takisto je to aj vymenovací orgán, pokiaľ ide o výkonného riaditeľa. E, správna rada pomáha jej aj tzv. tzv. tzv. výkonná rada a tu e, tá prvá menovaná výmenová a tu sa vlastne e, riešia exekutívne otázky, takže rozpočtové, administratívne a ďalšie otázky. A máme tu aj systém e, národných styčných dôstojníkov, ktorí fungujú ako istý, istá politická sieť, kde sa diskutuje o tých hlavných politických témach, na ktorých pracuje ENISA a do kyberbezpečnostného útoku. Toto bol taký systém ad hoc a potom v rámci toho aktu už je možnosť, aby toto sa stalo tiež takou permanentnou štruktúrou alebo orgánom. Potom je tu samozrejme výkonný e, riaditeľ, ktorý je šéfom celej agentúry a tomu pomáha e, poradná skupina, to, sú, to je tzv. skupina permanentných, permanentná skupina e, stakeholderov a dnes už teda ponovom sa to volá poradná skupina riaditeľa a to je skupina ľudí, ktorí sú vymenovaní na základe návrhu výkonného riaditeľa zo strany riadiacej teda správnej rady, aby teda poskytovali e, ad personam poradenstvo, to sú ľudia, ktorí sa do tejto témy vyznajú, v oblasti teda kyberbezpečnosti, kyberbezpečnosti sú to odborníci a môžu samotného riaditeľa vlastne potom e, informovať a poskytovať mu poradenstvo. Takže je to taká, je to taká taký orgán, ktorý funguje ad hoc a ktorý e, vykonáva poradenstvo voči riaditeľovi. A potom máme tu zamestnancov agentúry, tí sú zaradení do jednotlivých oddelení ako akákoľvek iná agentúra. Pokiaľ ide o vymenovanie výkonného riaditeľa, vlastne z toho vyplýva aj celá táto diskusia, iba aby som mu povedala, e, čo vlastne e, tento akt e, uvádza, nie je to veľký rozdiel proti minulosti. Výkonný riaditeľ je vymenovaný zo strany riadiaceho alebo teda správnej rady zo zoznamu kandidátov, ktorý navrhuje komisia a tá má úlohu takýto zoznam e, navrhnúť na základe otvorenej transparentnej e, selekcie kandidátov, čo je rovnaký postup ako v prípade ostatných funkcií v rámci Európskej komisie. Potom e, je potrebná dvojtretinová väčšina členov správnej rady. Funkcia rejiteľa je na 5 rokov, to je tiež v tom akte uvedené a takisto je v akte napísané ustanovenie, ktoré si vyžaduje, aby pred tým vymenovaním e, výkonný riaditeľ bol e, pozvaný, aby vykonal e, nejaké vyhlásenie v rámci daného výboru Európskeho parlamentu a zareagoval aj na odpovede na otázky poslancov, čo je myslím, že presne to, čo ste vy, pani riaditeľka, pani predsednička spomínala a čo sa bude diať teda v mesiaci september. Po tejto diskusii v Európskom parlamente potom správna rada um, bude posúvať ďalej, pokiaľ ide vymenovanie rejiteľa a potom 15. oktobra vlastne sa končí jeho funkčné obdobie a potom 15. oktobri by bolo dobré, aby tá kontinuita agentúry e, fungovala naďalej, aby sme mali nového rejiteľa a preto je dôležitá, to rozhodnutie správnej rady. E, teraz e, rýchlo, minulý týždeň prebehlo, odkedy komisia v máji prijala ten e, zoznam kandidátov Správna rada potom informuje Európsky parlament, e, či chce predložiť e, aj funkčné obdobie výkona rejiteľa po tých 5 rokoch alebo po tom funkčnom období. Čiže chceme iba jasne povedať, že musíme čakať na ukončenie rokovaní, pokiaľ je o akt o kyberbezpečnosti predtým, ako spúšťame um, vlastne celý tento proces. Tam sa hovorí o sídle, o mandáte, o novom výkonnom riaditeľovi, o tom všetkom vlastne sa hovorí v tomto akte a teda komisia uverejnila e, oznámenie o otvorení tejto pozície potom, čo sa negociácie ukončili tak, aby mohli byť všetky tie podmienky v tom e, akte o kyberbezpečnosti uvedené a potom e, od decembra do maja sa postupuje ďalej, keď už bol ten shortlist prijatý aké sú hlavné nové úlohy, ktoré ENISA chce vykonávať od 27.6. a kde nový exekutívny riaditeľ bude za ne zodpovedný. To je teda nová oblasť, nová éra tejto agentúry. Pokiaľ ide o politiku a implementáciu, toto je niečo, čo robí ENISA od začiatku. A samozrejme od začiatku už prišla aj nová legislatíva, kde sa pridávajú mnohé nové úlohy pre ENISu. Napríklad je tu úloha, pokiaľ ide implementáciu e, legislatívy v oblasti elektronickej identity alebo niektoré ďalšie úlohy, takže mm, v tom mandáte to uvedené nie, ale máme tu zodpovednosť, pokiaľ ide o implementáciu aj o smernice NIS, čiže úzko spolupracujeme s členskými štátmi, napríklad v oblasti identifikácie operátorov týchto služieb, tam vlastne pomáhame my členským štátom tie templaty, tie templates, e, tie vzory nejakým spôsobom e, identifikovať e, a a takisto e, vykonáme aj revíziu e, politického rámca v oblasti kyberbezpečnosti. Pokiaľ ide o budovanie kapacít, my máme zodpovednosť za podporu členských štátov a európskych inštitúcií, pokiaľ ide o posilňovanie ich kapacít, podporujeme in, vzdielanie informácií medzi sektormi a od e, prijatého aktu sme takisto zodpovední za, alebo teda sú zodpovední za e, budovanie systému, pokiaľ ide o Eh, informácie o zraniteľnosti, tzv. vulnerability eh, disclosure. Tam je si, aby sa takéto eh, politiky pripravovala, aby sa teda podporovala kultúra vzdelania informácií, ktorá je veľmi dôležitá, keďže je to relevantný aspekt v prípade alebo v oblasti kyberbezpečnosti. A potom podpora a rozvoj národných e, stratégií alebo aj európskych stratégií. Čo je ešte dôležitejšie, máme tu nový prvok, ktorý je v rámci e, kyberbezpečnostného aktu, kde vlastne pridávame nové úlohy pre ENISu, pokiaľ ide o tzv. operačnú spoluprácu, to je článok 7 kyberbezpečnostného aktu. Takže nie len, že ENISA naďalej má tie úlohy, ktoré má zo strany smernice ENIS, teda že byť sekretariatom, siete e, tých e, reakčných tímov v prípade núdzovej situácie a tak ďalej, ale takisto máme tu zodpovednosť v prípade veľkého kyberbezpečnostného, útoku, aby sme pripravili nejaké e, správy o situačnej, situačnom povedomí a pokiaľ členské štáty si to vyžadujú, tak aby ENISA takisto pripravila a aj poskytla reálnu podporu, kapacitnú podporu tým štátom, ktoré to možno budú potrebovať. A takisto sme zodpovední v rámci toho aktu generovať eh, pravidelné správy o kyberbezpečnosti, aby sme tam vytvorili aj taký informačný hub, vychádzajúci z verejných informácií, ale vlastne dneska nemáme centrálny informačný hub, takže je tu toho veľa, čo musí z tejto malej agentúry prichádzať, čo musí tá agentúra vykonávať v najbližších rokoch. A potom posledná vec, aby mohli byť aj otázky, operačná spolupráca. My poskytujeme spolu, eh, podporu pokiaľ ide o ex post technické e, vyšetrovania, keď napríklad máme nejaký cezhraničný e, kyberútok, tak vlastne dnes nemáme nejaký iný postup, kde by sme e, hovorili, ako sa takéto vyšetrovanie má vykonávať, alebo nejaká správa napísať. My v rámci toho teda už by sme to robili a takisto e, môžeme na základe toho konať podľa nejakého vzorca alebo vzoru, to je tzv. blueprint. Vlastne my už dnes máme VU blueprint, čo je taká kniha, taký manuál toho, kto čo robí, e, pokiaľ dochádza k nejakému veľkému kyberútoku v EÚ a tam samozrejme ENISA spoločne s inými agentúrami má svoju úlohu a v rámci Európskeho aktu pre kyberbezpečnosť vlastne musíme e, spolupracovať aj so CERTIU, čo je e, agentúra zodpovedná práve za tento druhý aspekt otázky. A pokiaľ ide o ten kyberbezpečnostný akt, ten zavádza do úloh ENISA zodpovednosti, pokiaľ ide o certifikačný rámec, ktorý bol e, tým e, aktom tiež vygenerovaný. Je to prvý e, rámec tohto typu v EÚ. Pokiaľ ide o prepojené výrobky, prepojené systémy, nemali sme až do kyberbezpečnostného aktu takúto legislatívu, to legislatívu, kde by boli nejaké základné požiadavky, pokiaľ ide o bezpečnosť produktov v oblasti IKT. Táto, tento rámec je dobrovoľný, funguje prípade tých e, služieb na trhu, kde je najviac potrebný a ENISA je vlastne centrom tohto rámca, pretože má za úlohu produkovať také schémy, ktoré potom sa z nich stanú tie európske schémy, ktoré majú potom platiť celé EÚ v rámci tých trhoch, ktoré boli určené. Tento rámec je riadený bežným inkluzívnym systémom členských štátov a takisto aj skupín Mm, stakeholderov, kde sa vlastne odporúča to, čo má byť certifikované a tento program takisto je potom komunikovaný ENISE, ktorá potom musí začať vykonávať vyhodnocovanie tých schém, produktov, štandardov, noriem, čo je veľmi náročná úloha a keď eh, pridávame zdroje alebo zamestnancov ENISA, tak práve e, toto je ten hlavný dôvod, treba s tým začať čím skôr, pretože trh chce už s tou certifikáciou začať najmä v niektorých oblastiach. A pravdepodobne toto je jedna z hlavných víziev, ktorú momentálne máme v najbližších dňoch a týždňoch. Samozrejme, e, súvisí to aj s certifikáciou a ako som už povedala, práca NEC vytvoriť tu také observatórium trhu, analyzovať trendy na trhu a tak ďalej. Takže toto tak stručne, e, taký prehľad NEC. E, pani presnička, z mojej strany to je všetko a keď sú nejaké otázky, rada na ne zodpoviem. Yes, thank you very much uh, for this presentation, which comes very timely. Ďakujem. E, toto je naozaj veľmi dôležitá téma, dôležitá prezentácia. Viacerí kolegovia sa už prihlasili do debaty. Pani Nídler, e, ďakujem za túto prezentáciu. Som veľmi rada, že ste dnes prišli k nám do výboru. A snáď môžem hneď na úvod povedať, že sa veľmi e, teším, keď e, budeme môcť čo najskôr privítať vo výbore aj navrhnutého kandidáta na riaditeľa Johana Lepasara a naozaj e, verím, že si nájdeme čas, aby prišiel medzi nás, aby sme sa s ním porozprávali. Dve poznámky a potom otázky. A prvá poznámka e, pokiaľ ide o novú komisiu a téma e, kybernetickej bezpečnosti, to je jedna z najdôležitejších tém v novom programe komisie. Ja sa naozaj teším, pani Spanu, že tento akt o kybernetickej bezpečnosti bude hrať e, veľmi dôležitú e, úlohu. E, v starom legislatívnom období práve parlament kládol veľký dôraz na to, aby ENISA nebola len nejakým sekretariatom pre členské štáty a komisie, ale aby naozaj cezhranične pôsobila ako agentúra, aby plnila úlahy a vy ste už hovorili o operačnej spolupráci, ktorá je veľmi dôležitá a takisto e, zapojenie ENISA do prípravy e, štandardov, do certifikácií, a do schémy certifikácií. Toto je jedna z najdôležitejších úloh e, agentúry ENISA a tu určite parlament e, bude tiež e, klásť dôraz e, na to, aby si agentúra ponechala túto dôležitú úlohu aj v budúcom období. A teraz k otázkam. Pokiaľ ide o členské štáty, Mm, pokiaľ ide o vydávanie licencií, e, členské štáty pripravili podmienky, komisia pripravila odporúčania, pokiaľ ide o bezpečnosť e, a nové siete. Moja otázka je, aká je aktuálna situácia, pokiaľ ide o koordináciu pri e, spúšťaní sieti 5G ako vyzerá nový systém alebo schéma udelovania e, certifikátov a licencií, e, ako to vyzerá. A druhá otázka je skôr politická, a tu by som rada počula váš názor. Ide o digitálnu suverenitu Európy, o ktorej sa teraz e, veľa diskutuje. Ide o veľmi dôležitú tému, pretože tu máme neevropských neeurópske subjekty. A táto téma je takisto v centre našej pozornosti. Otázka, aký je váš názor, e, vaše stanovisko, keby ste mohli e, k tomuto niečo povedať. E, bola by som veľmi rada. Ďakujem. Thank you very much. Uh, uh, Kaliurand. Uh, thank you. Um, ďakujem pani Spanu za vynikajúcu prezentáciu. Uh, veľmi sa teším na diskusiu s pánom Lepasarom. Uh, som presvedčená, že bude vynikajúcim príspevkom uh, k práci ENISA a bude vynikajúci riaditeľ agentúry ENISA. Pozorne som počúvala, čo ste hovorili a chcem vám zablahoželať e, k tomu, že ste pripravili e, dokument k európskej IKT e, politike. Ehm, takisto otázka digitálnej suverenity. Vieme, aký rozdeľujúci koncept to je na medzinárodnej scéne. Nebudem opakovať otázku kolegyne, určite sa k tomu vyjadríte. Ale chcem položiť všeobecnejšiu otázku, ktorá sa týka spolupráce a medzinárodnej spolupráce. Z vašej prezentácie som pochopila, že ENISA spolupracuje s občianskou spoločnosťou, s občanmi, s priemyslom a tak ďalej, so všetkými zainteresovanými stranami. Ale na pôde OSN sa hovorí o bezpečnosti, o kybernetickej bezpečnosti, o 5G sieťach. Ako vnímate úlohu agentúry ENISA vzhľadom na to, že ste jeden z hráčov, ktorý prispieva k bezpečnosti, ku kybernetickej bezpečnosti v EÚ? Ďakujem. Madame Gama. Ďakujem, e, pani predsednička, a ďakujem pani Spanu za veľmi zaujímavú prezentáciu. E, pokiaľ ide o to, čo sa zmenilo s týmto novým aktom o kybernetickej bezpečnosti, to je jedna vec, ale otázka je, čo do budúcnosti. Ako vnímate budúce vzťahy medzi týmito tromi entitami, e, agentúrou, komisiou, členskými štátmi sú nejaké relevantné témy, ktoré by sa mali zohľadniť e, v budúcnosti, pokiaľ ide o tieto tri subjekty. A takisto e, myslím, že by sme mali hovoriť o tom, čo treba na to, aby práca agentúry prebiehala hladko, teda mám na mysli financovanie. Pokiaľ ide o digitálnu e, Európu. E, niekedy je tu e, veľmi tenká deliaca čiara medzi civilnými a vojenskými projektmi. Ako toto vnímate? Ako vnímate tie projekty, kde je istý, isté prekrývanie alebo prienik, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť. Takisto otázka, ktorá sa týka spolufinancovania zo strany členských štátov. Centro Centrum kompetencií e, zatiaľ nie je e, v zozname. Ako to vnímate, pokiaľ ide o zodpovednosť členských štátov za financovanie? Ďakujem. E, Madame Carvajo. Ďakujem, pani predsedníčka. A e, ďakujem za veľmi e, dobrú a podrobnú prezentáciu. Jedna otázka sa týka logistiky a e, tá druhá skôr substancie. Logistická otázka. Je jasné, že kybernetická bezpečnosť je veľmi dôležitá a tá, tento význam stále rastie. Mám trochu obavy, pokiaľ ide o logistiku minulosti sme mali obavy, pokiaľ išlo o problémy s budovami. Máte e, dve budovy e, pre agentúru. E, je tento problém už vyriešený? Prebieha práca hladko? Dokážete už plniť všetky svoje úlohy? Druhá otázka. Tá sa týka toho, čo hovorili už kolegyne, sieť 5G. E, tu naozaj e, chceme hrať e, vedúcu úlohu. Aká je úloha ENISY? aby, v tom, aby Európa nezaostávala za zvyškom sveta. A posledný bod. Podpredseda komisie ANSIP a predseda komisie Juncker Takisto hovorili o kybernetickej bezpečnosti, žiadali o vytvorenie nezávislej e, skupiny expertov na vysokej úrovni a e, je tu riziko nejakého izolovaného prístupu, e, pretože kybernetická bezpečnosť je veľmi dôležitá naprieč všetkými sektormi. A tu sa vytvára riziko nedostatku interoperability, čo zase zraňuje naše systémy. Mohli by ste sa vyjadriť aj k týmto otázkam? Ďakujem. Okay, um, now... Ďakujem. A pani e, Vonkamon dolper. um, hovorili ste aj o nejakých usmerneniach pre povinné minimálne normy bezpečnosti, ale e, stále existujú produkty, ktoré sú nebezpečné a sú stále pripojené na internet. Vidíte nejaký e, spôsob, ako zaviesť takéto minimálne e, požiadavky, nejaké certifikáty? Uh, Ďakujem. Pán Kobilius. Ďakujem. Možno ako nováčik sa opýtam nejaké jednoduché otázky, ale prichádzam z národnej politiky, takže budem sa pýtať. Aký máte mandát na to, aby ste monitorovali situáciu e, v členských štátoch? teda na národnej úrovni a aké nástroje máte na to, aby ste vyžadovali od e, národných vlád e, nápravu slabých miest, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť. Lebo e, Viete, vnímam istú podobnosť napríklad na finančných trhoch, v bankovom sektore Poučili sme sa z nedávnej globálnej krízy. E, uvedomili sme si, že ak je slabá jedna krajina, vlastne to ohrozuje nás všetkých. Takže tu vidím istú podobnosť, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť. E, chcete e, teda nielen vymieňať si vedomosti, ale je tu aj možnosť dohľadu. Ďakujem. Madame Dlabajová. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že je tu veľa rôznych otázok, ktoré sa týkajú kybernetickej bezpečnosti. Ja položím trošku všeobecnejšiu otázku. Vieme, že údaje stále viac ženú hospodárstvo a je to v agende, alebo bude to v agende ENISA eh, ochraňovať údaje zabezpečiť ich bezpečnosť aj s ohľadom na umelú inteligenciu. A ešte jedna vec. Keď hovoríme o kybernetickej bezpečnosti, často to vnímame ako národnú záležitosť, ale často sa tieto útoky, útoky um, zacielujú na malé stredné podniky, ktoré nemajú toľko zdrojov, prostriedkov. Teda eh, je tu možné nejaké školenia, organizovať školenia, výmenu osvedčených postupov, výmenu skúseností. Opäť malé stredné podniky. Pokiaľ ide o certifikovanie a možné certifikovanie, eh, toto by sa mohla stať eh, bariéra pre malé stredné podniky. Stále hovoríme o odstraňovaní bariér pre malé stredné podniky Takže čo by sa tu dalo robiť, e, prípadne aj v spolupráci s komisiou? Ďakujem, madam Spiraky. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, e, že ste prišli medzi nás. E, ďakujem za prezentáciu. Mám dve otázky. Je pre nás veľmi dôležité pochopiť, ako spolupracujete s členskými štátmi aké nástroje používate v rámci tejto spolupráce a ako si vymieňate informácie, e, tie informácie, ktoré máte v oblasti e, kybernetickej bezpečnosti, ale aj bezpečnosti osobných údajov. A akú finančnú podporu potrebujete? Samozrejme, potrebujete financie, či dostávate e, podporu z finančných nástrojov a od členských štátov a tak ďalej. Ďakujem, pani Weiss. Ďakujem za slovo a ďakujem za veľmi upokojujúcu prezentáciu k téme kybernetická bezpečnosť e, a k tomu, ako systém funguje ale. A to ale je tam vždy. Ja som e, politička, som nová e, v tomto e, pléne a keď sa vrátim do Dánska, odkiaľ pochádzam, a tu naozaj chcem zatlieskať tej otázke, ktorá sa týkala malých stredných podnikov, tak keď sa stretnem s kolegami, tak tiež vnímam tie obavy, ktoré majú e, v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou napríklad v oblasti verejného zdravia, v oblasti údajov. Takže e, e, ja chápem vašu prezentáciu tak, akože všetko je dobré, všetko funguje. Asi je to také zjednodušujúce e, zhrnutie, ale e, zaujímalo by ma, aké sú ďalšie úlohy. Mohli by ste e, načrtnúť nejaký horizont, ktorý je pred vami a takisto kolegyne, kolegovia sa už pýtali, potrebujete viac peňazí a na čo potrebujete viac prostriedkov? Ďakujem. Ďakujem. Pán Giops. Ďakujem eh, za prácu agentúry ENISA, pokiaľ ide o certifikáciu, pokiaľ ide o každodennú prácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Eh, aké sú podľa vás nejaké väzby, linky medzi kybernetickou bezpečnosťou a Eh, Európskou obrannou úniou, eh, keď berieme do úvahy kybernetické hrozby z nedemokratických eh, agresívnych režimov, ktoré vykonávajú isté cvičenia, tak povediac, aká je nielen obranná, ale povedzme aj útočná kapacita Európskej únie. Mm, e, na to má napríklad Centrum excelentnosti pre hybridné hrozby, pre kybernetické hrozby. Ďakujem. Posledný na mojom zozname je pán Lego. E, ďakujem, pani predsedníčka. Nebudem opakovať tie otázky, ktoré tu už zazneli, sú to zaujímavé otázky a toto je mimoriadne dôležitá téma. A ja som veľmi rád, že sme tu na rovnakej vlne. Naozaj Enisa má mať e, stály mandát. A to je preto, že v budúcnosti e, e, budeme vidieť rastúci počet víziev Eh, pokiaľ ide o spoluprácu s členskými štátmi, eh, to je veľmi dôležité. Treba rozvíjať eh, riadenie kríz, zvládanie kríz, vzdelávanie a všeobecné povedomie. Ehm, takže môj návrh by bol v tomto duchu je dobré, že máme finančné prostriedky, že bude e, viac e, zamestnancov v agentúre, ale potrebujeme investovať aj do marketingu, o, do e, zvyšovania povedomia u bežných obyvateľov o kybernetických hrozbách. A ďalšia vec, keď sa teraz stále viac hovorí o internete vecí, čo konkrétne bude agentúra a ďalší zainteresovaní robiť e, pre zvyšovanie bezpečnosti, keďže e, v budúcnosti naozaj budeme mať internet veci. Ďakujem, pán Kristof. E, pokiaľ ide... Та na се срина Targovský register. Um, viete, v minulosti sa objavilo viacero problémov v Bulhorsku. Minulý rok uh, unikli údaje z komerčného registra. Minulý týždeň uh, uniklo unikli údaje o viac než 5 miliónoch ľudí. Uh, Spolupracujete s bulharskými orgánmi? Máte nejaké odporúčania pre nich? Ďakujem. A posledný na mojom zozname je pán Hajšel. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa chcem vrátiť k sieti 5G a chcem vás požiadať, o um, vyjadrenia váš názor, pretože v budúcnosti sa bude vymieňať oveľa viac údojov. Bude to niekoľkonásobne viac, než v rámci siete 4G, takže tu budeme mať oveľa viacej víziev v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Vieme, že že hlavné médiá, mienkotvorné médiá hovoria o konkurenčnom boji medzi USA, Čínou, eh, nami, kto bude prvý a tak ďalej a tak ďalej, ale eh, Stále máme veľa nezodpovedaných otázok, pokiaľ ide o to, čo je sieť 5G. Je skutočne bezpečná? Eh, dokážeme zvla- zohľadniť všetky aspekty? Dokážeme naozaj prenášať obrovské objemy dát bezpečným spôsobom? Je to naozaj e, dobrá hodnota za peniaze? A som si istý, že to bude trvať e, veľa a už stovky miliard boli investovaných, ale otázka, ako stojíme v tejto oblasti? Ďakujem pekne. Ešte niekto by sa hlásil o slovo. Myslím si, že naozaj e, si vypočuli veľmi pertinentné otázky, ktoré naozaj potvrdzujú vašu znalosť problematiky tejto kybernetickej bezpečnosti a nielen jej, aj samozrejme aj činnosti agentúry ENISA. Takže nech sa páči, máte slovo, aby ste reagovali na tieto otázky. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem aj všetkým za tieto naozaj pertinentné otázky. Ja musím vysvetliť, že ja nie som riaditeľka ENISI, ja som sa možno, že dostatočne jasne nepredstavila. Ja som riaditeľka v Európskej komisii, ktorá je zodpovednosť za kybernetickú bezpečnosť a súčasťou mojej zodpovednosti je aj implementácia nariadenia o ENISE. Takže ja, môj tým, my každý deň pracujeme s touto agentúrou, sme zodpovední za jej e, za nariadenie, na báze ktorého, na báze ktorého vznikla. My sa bez, e, zodpovedáme za to, aby všetko, litery písmena boli dodržané. Litery zákona. Takže aby všetko sa udialo tak, ako sa má. Ale v mojej úlohe ako riaditeľka pre kybernetickú bezpečnosť e, som tu v tejto kapacite. E, pani Niblerová, ďakujem pekne za vašu podporu aj za posledné roky v, tej, v tomto predpise o bezpečnosti. Vy ste sa pýtali na otázku 5G, ako aj mnohí ďalší, ako ste aj správne povedali, je to vysoko diskutovaná téma momentálne vo svete. Čiže pokiaľ ide o bezpečnosť sieti 5G, pretože toto je súčasť mojej zodpovednosti, Európska komisia už tohto roku, začiatkom tohto roku e, upravila plné odporúčanie pre členské štáty o tom, ako majú zabezpečiť bezpečnosť sietí 5G. A to je presne preto, že sme vlastne momentálne v polovice procesu vyberania akcií alebo alokovania, alokovania spektra pre 5G. A toto e, vlastne zabezpečuje aj typický prístup, čiže máme koordinovaný prístup medzi členskými štátmi, na báze ktorého najprv robíme dobré vyhodnotenie rizik, kde sú bezpečnostné rizika, čom sú, ako vyzerá e, e, samotný landscape, samotná krajina, tam, kde má sa inštalovať 5G a potom tie, taký, také, taký súboj nástrojov, ako zredukovať e, tieto riziká na minimum. Odporúčanie bolo pripravené v marci 2019, publikované a členské štáty spolupracovali v rámci spolupracovania skupiny spolupráce, ktorá vznikla na báze smernice a je príkladom naozaj tej európskej tvorby niečoho. V tejto skupine máme všetkých 28 členských štátov plus komisiu a ENISu aktívne spolupracujú na príprave usmernení a táto skupina mala pripraviť eh, práce, pokiaľ ide o vyhodnocovanie rizik sieti 5G. A termín pre členské štáty predložiť národné eh, správy bol minulý týždeň 15. júla. My sme to oznámili eh, naposledy minulý piatok a môžem vám poslať aj príslušný dokument, pani predsedajúca, pretože vidím, že tu záujem je. A teraz komisia aj Zenisov majú úlohu prečítať si tieto hodnotenia rizik a pripraviť správu, eh, čo sú teda výsledky toho. A tu nejde iba o technické, ale aj politické témy, čiže odporúčanie bolo eh, komplexné. Eh, Enisa tiež musí robiť je teda jedna z vecí, čo najlepšie robí, je zabezpečiť alebo poskytnúť určitú, určitý relief hrozieb, ktoré to pripravila v roku 2015 eh, a preto oni urobia novú správu, tak aby sme globálne videli, ako vidíme bezpečnosť sieti 5G. A potom pred koncom ešte tohto roku komisia musí navrhnúť určité zmierňujúce opatrenia, ktoré budú reagovať na hrozby identifikované členskými štátmi. Pokiaľ ide o certifikáciu, pretože túto otázku položili viacerí poslanci, tak toto odporúčanie naozaj spomína že v ten deň, keď budeme mať certifikáciu pre 5G v Európe, členské štáty budú musieť to urobiť povinným. Čiže už je to odporúčanie ako e, zmierňujúce opatrenie pre túto dôležitú vec. Pokiaľ ide o bezpečnosť, Komisia sa tiež díva aj na zdravotný dopad e, e, z sieti 5G, lebo to, na toto sa tiež zamerali viacerí zúčastnené strany v členských štátoch a sa vykonáva kvôli tomu aj správa. Takisto je tu aj prepojenie samozrejme na certifikovanie. A pokiaľ ide o... Vy ste zablahoželali o k dokumentu o politike IKT. Ďakujem pekne za blahoželanie, ale to nie mne, to Enise, ale že oni to publikovali. A pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu, toto je niečo, čo zrejme dostatočne s vami nezdielame alebo vám o tom nediskutujeme. Máme dialógy s hlavnými našimi obchodnými partnermi. To sa udeje v v rámci ESVČ, pretože oni sú lídrami našej diplomácii a to súvisí aj, sa týka aj bez kyber, kyberbezpečnosti. Ja myslím si, že je veľmi dôležité pre tvorbu politiku a pre dohody potrebujeme tieto dialógy o kyberbezpečnosti. Kedy sa má možnosť aj pracovať s ďalšími podobnými agentúrami po svete a tá e, je tu aj národná spolupráca, táto je tu možnosť, ale tiež je to otázka zdrojov. Teraz by som prešla k tomu vzťahu medzi ENISou a Európskym e, kompetentným centrom pre kyberbezpečnosť a sieťou, pretože viem, že dnes už E, to sa to objavilo, keď sa tu diskutovalo o rozpočte. Čiže ENISA je decentralizovaná agentúra, ktorá má podporovať členské štáty pri budovaní kapacít o kyberbezpečnosti. Či už to je, sú ich venomosti, ich reakcie, aj to, ako reagovať na určité hrozby a porušenia bezpečnosti. Čiže je to operačná stránka a stránka vedomostí. Pokiaľ ide o inovácie, vo výskume. Vždycky sme robili takúto prácu, tak aby e, s ďalšie nástroje, ktoré tu boli spomínané, e, boli zohľadnené. Pre ďalší viacročný finančný rámec komisia má dva nástroje, kde kyberbezpečnosť je mimoriadne dôležitá. Jedna, je, jedna vec je e, Horizont Európa, kde je to spomenuté ako oblasť záujmu, ale tiež máme program Digitálna Európa, to je priemyselný program, ktorý má tri piliere e, inteligentnosť, vysoká výkon a bezpečnosť, to sú tie tri oblasti, na čo sa treba zamerať. A dôvod, prečo sme to navrhnúť, aby sa vytvorilo to centrum, je, aby sme mohli vytvoriť aj cez sieť existujúcich centier e, nejaké vedomosti alebo znalosti, ktoré budú tiež podkytovať základ pre finančné možnosti, lebo práve nám chýba akoby sme investovali množstvo do peňazí do výskumu, ale nakoniec tie projekty sa nikdy nedostanú na trh. Sú zaujímavé projekty, ale kým sa dokončia, už neprídu na trh. A po druhé, vždy sú vykonávané rovnakými aktérmi. Takže my by sme chceli dať možnosť každému, kto má vynikajúce schopnosti a kompetencie bezpečnosti, aby na tom pracovali. Takže toto, čo má veľmi dôležitú úlohu, my sme už doteraz mali dva trialógy a ešte pokračujeme ďalej aj v diskusiách na rade, aby sme mali e, tretí trialóg, keď už budete mať svojich spravodajcov vymenovaných, aj tieňových spravodajcov. A my sme navrhli systém troch vrstiev. Sme navrhli predovšetkým, aby sa vytvorila komunita všetkých existujúcich kompetenčných centier v kyberbezpečnosti v Európe. Minulý rok sme vykonali e, štúdiu a identifikovali sme 650 kompetentných centier v Európe pre kyberbezpečnosť a tieto sú od minu, obyčajných laboratórií až po veľké e, výskumné centrá, ktoré sa na toto sústredujú. Čiže je to veľká komunita, ktorá bude riadená v každom členskom štáte Národnom centrom pre kyberbezpečnosť. Tí dostanú aj peniaze z európskeho rozpočtu. Toto takisto dá možnosť tým členským štátom, ktoré takúto kapacitu nemajú, aby ju vytvorili či získali. A tým odpovedám aj na niektoré z otázok, ktoré ste položili, čo s tými, ktorí takúto kapacitu nemajú. Tak ide o to, aby sme aj získali e, zdroje aj v tých členských štátoch, kde to zatiaľ nie je a potom budete mať druhú vrstvu, to je ten druhý level, Európske centrum, ktoré bude koordinovať celú túto komunitu a ktorí budú E, nám poskytovať e, poradenstvo, keď budeme pripravovať e, programy, kde robiť aké inovácie a aké investície. Čiže je to pomerne inovatívny prístup, ale aby som odpovedala vašu otázku k strategickej autonómii, je to presne o tom. Je to o tom, že byť, ste, ste strategickí, získajúvate zdroje a rozhodujete o tom, ako tieto prostriedky použijete, bez ohľadu na to, ako sa rozhodnejú spolu zákonodarcovia v tejto oblasti, kde potrebujeme teraz hlavne výsledky a riešenia. A cez ten program Digitálna Európa môžeme dosiahnuť výsledky. Pýtali ste sa ma na malé stredné podniky, súhlasím, že je to veľký problém a preto kompetentné centrum bude si e, udržiavať alebo bude využívať príležitosť, pretože majú tie kontakty, lebo sa im zatiaľ ne... Čiže toto kompetenčné centrum ne, neexistovalo doteraz a teraz cez deň bude možné pre tieto národné centrá, aj aby sa na ne obrátili tieto malé a podniky. Je to síce komplexný návrh, ale je to návrh, ktorý naozaj by mohol priniesť zmenu. Vy ste sa ma pýtali, pretože naozaj veľa viete. Pýtali ste sa ma na otázku kofinancovania. Naozaj je to téma, ktorú momentálne prediskutováme s členskými štátmi. To sú dôležité témy pre členské štáty a parametre o tom, ako sa robia rozhodnutia v rámci každého programu, čiže Horizont 2020 e, a Digitálna Európa. A ja nemôžem komentovať viacej. Ale toto je presne tá situácia, kde sme, že diskutujeme o týchto otázkach momentálne s členskými štátmi. Rada má veľmi dobrý program, máte tu aj fínske predsedníctvo, počula som ich, že majú, je to jedno z ich priorít. Pokiaľ ide o certifikáciu a malé stredné podniky a priority certifikácie a podobne, predovšetkým naozaj malé stredné podniky dnes nemôžu získať certifikáciu ľahko, lebo je to drahé Máme systém vzájomného uznávania v Európe medzi 14 krajinami. To stojí veľa peňazí a je veľmi ťažké pre malý a stredný podnik zaplatiť takéto náklady. S európskym systémom, keď budeme mať e, všetko pod jednou strechou, tam bude z konkurencie schopnejšie, budete môcť ísť e, na národné laboratórie sa obratiť, získať e, certifikát. No. <laughs> Thank you. So you will have the opportunity with one... Takže budete mať možnosť eh, s jedným certifikátom, ktorý získate, budete platiť na celú EÚ. A tie malé a stredné podniky vlastne boli tie hlavný, to hlavnú dôvodu, prečo sme to navrhli, pretože systém vzájomného uznávania nefunguje pre malé a stredné podniky, pretože musíte platiť za každú krajinu, kde máte uznaný certifikát. No už a ako budeme rozhodovať o tom, že ktorým smerom sa budeme uberať a niektorí z vás umožňovali spomínali internet veci. Teda v rámci toho aktu o kyberbezpečnosti budeme mať výročný pracovný program, ktorý rozhodne o prioritách certifikácie. Musíte vedieť, že dnes európske zdroje pre certifikácie, ktoré sú v ENISE, Možno, že to napočítam na, jednej, na prstoch jednej ruky. Je tu kolega z NISI, ktorý mu to môže potvrdiť. Čiže do konca roku možno budeme môcť spočítať tie zdroje desiatimi prstami, ale stále je to strašne málo. Ďalší dôvod je, že musíte rozvinúť aj isté normy a tvorba noriem to tiež trvá určitý čas. Ale vidíme tu príležitosť v oblasti internetu vecí, a ja môžem sa podeliť o skúsenosti s členskými štátmi, keď sa stretli prvýkrát. Mali sme neformálne stretnutie s skupinou európskych certifikačných orgánov, a ktorí na báze toho aktu a stretli sme sa 12 júla a tam sme videli, že sú štyri členské štáty, ktoré pripravujú na národnej úrovni certifikáciu pre internet vecí. Toto už dáva vietor do plachy pre európsky systém, lebo keď už budú nejaké normy, potom ich môžu využiť ich a prioritizovať veci e, v internete veci. Takže myslím si, že to e, bude tiež tam pomoc pri internete aj produktov a certifikácia nie je jediný spôsob, ale aspoň niečo to bude, že bude to určitá záruka toho, že tieto veci, tieto produkty, ktoré prichádzajú na európsky trh, boli nejakým spôsobom certifikované alebo testované. To je otázka 5G. Veríme, že sa nám podarí čoskoro aj udeliť certifikáciu 5G. Je to ťažké kvôli otázke noriem, ale stále je to oblasť, kde, na ktorú sa treba zamerať. A potom kritická infraštruktúra počas rokovania o tomto um, predpise o kyberbezpečnosti sme diskutovali, pretože tieto štruktúry sú veľmi dôležité pre smernicu NES. Napríklad aj vy, keď ste sa pýtali to, že čo keď sa vrátite do Dánska, čo môžete povedať kolegom? Moja prvá prezentácia sa týka len NEC, ale teraz ste mi dali možnosť e, hovoriť o viacerých veciach. Tentokrát táto smernica poprvýkrát zavádza povinnosť e, všetkým operátorom kritických e, sieti, nemocnice, banky, dopravné služby, aby splňali požiadavky na bezpečnosť, pričom sme nezadefinovali, aké to majú byť. A my dúfame, že ten certifikačný rámec e, stále viac e, e, bude respektíve títo operátori budú žiadať a hľadať certifikované služby, aby mohli splňať túto podmienku, ale keď nebudeme mať európsky predpis alebo európsky zákon a nebude to povinnosť, táto povinnosť sa objavila minulý rok, my budeme sledovať to, ako sa to vyvíja, pretože členské štáty majú povinnosť informovať každý rok alebo podávať správy komisie, že či došlo k nejakým incidentom, pretože to je ďalšia povinnosť, ktorá vyplýva z tejto smernice ale budeme musieť na bližších rokoch e, urobiť revíziu tejto smernice a myslím si, že pokiaľ ide o kritickú infraštruktúru, určite to bude z možností alebo oblasti, na ktorú sa bude treba pozrieť ale aj nová politická hierarchia tu vzniká. Nová predsednička už povedala, že kyberbezpečnosť je určite jednou z jej priorit. či som niečo nezabudla, čo potrebuje ENISA a aké je miesto ENISY v, v rámci ostatných inštitúcií. No, ENISA, pokiaľ ide o financovanie, má malý budget, malý rozpočet pomocou spolu zákonodarcov sa podarilo zdvojnásobiť jej rozpočet na najbližšie 4 roky, ale stále je to malý rozpočet. A my si myslíme, že keď už bude ten e, to, to, kompetenčné centrum vytvorené, už potom bude Enisa s nimi spolupracovať a zatiaľ takú možnosť nemá. Enisa okrem diskusii v kontexte s zúčastnenými stranami nemá iný inštitucionálny spôsob fungovania s inými aktérmi, ani s výskumnými e, subjektami a podobne. Takže to bude určite veľmi dôležité pre e, nich. E, takisto my sme boli požiadaní, aby tieto linky a tieto možnosti spolupráce boli jasné. Dúfame, že to aj bude výsledkom tejto, tohto nariadenia. Čiže ENI sa určite potrebuje väčšiu podporu, ale čo teraz potrebuje ENISA? Sú pre všetkým zručnosti v Európe, ako aj na druhej strane Atlantiku. Tam chýba 350 tisíc odborníkov do roku 2025 v kyberbezpečnosti. Rovnaké také číslo či počet je potrebný aj v Amerike a je to teda globálny problém. Čiže je veľmi dôležité prostredníctvom spolupráce s členskými štátmi a ENISA potrebuje tieto zručnosti, ak sa má stať nejakým centrom excelentnosti. Takže toto je niečo, čo sa nedá kúpiť len tak ľahko peniazmi. To si vyžaduje dobrú spoluprácu. A týmto sa dostávam poslednej otázke, ktorá sa teda jednu z posledných otázok, ktorá je o tom, že ako meriate tých, ktorí sú lepší ako druhí a podobne v tejto kyberbezpečnosti, aká je úloha NEC. V podstate presne toto je problém, ktorý sa snažíme my riešiť touto smernicou lebo to bol prvý predpis o kyberbezpečnosti, ktorý požadoval od, že člen, každý členský štát bude mať stratégiu pre kyberbezpečnosť, aj emergency, alebo um, urgentný tým reakčný a my sme videli, že členské štáty tomu pristúpili veľmi pozitívne. A úlohou ENISI je pomáhať členským štátom, ktoré nemajú kapacitu, aby ju vybudovali. Tým, že osloví tých, ktorí vedia, ako to uh, treba urobiť a títo pomôžu tým, ktorí ešte tú pomoc potrebujú. Čiže tu, tým, takýmto spôsobom sa budujú kapacity a my im v tomto pomáhame. Takže naozaj to má svoj zmysel aj úlohu. A pokiaľ ide o poslednú, jednu z posledných otázok o Bulharsku, Viete, že pán komisárka Gabriel pozná veľmi dobre e, túto krajinu a my samozrejme sme boli okamžite informovaní. To bolo naozaj veľmi závažné porušenie e, e, údajov, ohrozenie údajov a my sme videli, že to bolo len z príležitosti, kde, kde pomáha mať takúto sieť Zároveň to sú rôzne eh, prerušenia či porušenia eh, alebo hrozby, ktoré sa objavujú stále častejšie, čiže bude treba toto riešiť stále častejšie. A pokiaľ ide o otázku eh, prepojenia na obranu, myslím, že o tomto sa diskutovalo aj v tom kompetentnom centre, aj v tomto výbore, existuje tu možnosť pre to kompetenčné centrum alebo kompetentné centrum, aby mohlo byť eh, manažerom projektu v rámci, pre projektov v rámci Európskeho fondu na obranu, ale to, no, o to musia žiadať členské štáty. Ale určite súvis, je tu prepojenie medzi civilnou a vojenskou oblasťou, je treba zabezpečiť synergiu eh, nákladov a množstvo týchto produktov pre kyberbezpečnosť najprv sú, e, sa vytvoria v sektore obrany a potom sa prenesú do kyberbezpečnosti aj do civilného e, sveta. Takže neviem, či som vynechala niektoré otázky, ale ja sa kedykoľvek vrátim sem so svojím tímom na odpovedať vaše otázky aj s kýmkoľvek e, by sme vám povedali, čo robíme a keď už tu bude nová komisia, budeme mať e, viac e, jasno v tom, akým smerom sa budeme brať na bližších 5 rokoch. Ďakujem pekne naozaj, tvoja odpoveď, vaša odpoveď bola vyčerpávajúca. Takže budeme sa na vás tešiť opäť, aj keď nám prídete predstaviť e, výsledok hodnotenia rizik 5G Ďakujem pekne. Milí kolegovia, ďakujem vám pekne za zaujímavú diskusiu téma kybernetickej bezpečnosti a myslím si, že je to aj veľmi dobre načasované, lebo teraz už máme dobrý prehľad o tom, aká je situácia a sme dobre pripravení na ďalšiu diskusiu o ENISE s navrhovaným e, riaditeľom ENISI, ktorý je tu aj dnes s nami, pán Lepasár takže budete zase prítomní na výmenu názorov s vami v septembri. Takže to bolo všetko na dnes, vážení kolegovia. Nemáme nič, body je rôzne a ďalšia schôdza bude 2. 3. septembra, ale z pohľadu ITRE vám všetkým prajem za ten čas eh, veľmi slnečné prázdniny, aby ste prišli s dobitými baterkami na veľmi nabitú jeseň v tomto výbore. Užite si leto. Dovidenia.